So, I speak in German. So, ich war schon draußen und habe versucht, wie in der Bibel alle einzuladen. Eh, bola som už vonku a podobne ako v Biblii som sa snažila všetkých uh, pozvať. Biblia predsa zohráva veľkú úlohu a preto ju často citujem. Uh, tešíme sa, že tu máme pána generálneho riaditeľa Polgara Mnohí sa ma e, pýtali, prečo tu nemáme pani Reding. Povedal som, e, nerozumiem, prečo sa pýtate. Pani Redingová tu bola. A teraz potrebujeme jednoducho toho, ktorý je e, v rámci oddelenia pani Reding zodpovedný za to, čo treba urobiť, za túto prácu. Pán Polger tu teraz je a kým mu dám slovo, ešte bude mať slovo pán e, Takula, ktorý zastupuje pána Lokigarda, ale pán Takula, nemáte viac ako 3 minúty. To musíte stihnúť všetko. Please. Michael. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti mikrofoni on nyt päällä. Tämä ehkä tulee tässä hiukan... Pani predsedajúca, Možno, že je to ešte trochu prískoro, avšak určite bude vypoč- dobre vypočuť si teraz pána e, Holgera tu dnes. A pán Lokigard, ako mnohí ostatní informovaní europoslanci, mali do- možnosť už sa s materiálom zoznámiť a problém je trošku o tom, že aj keď je tu Ehm, celkom dobra, veľa dobrých prvkov v tejto správe, ale e, nie, nie, sú tam, nie, nie je tam nič také nové, čo by mohlo e, nejakým spôsobom viesť k nejakej takej sú, ú, účelnej alebo súrnej stratégii. Ehm, myslím si, že SAD e, skupina predložila vo výbore AFKO určité pozmenujúce návrhy a E, náš, našom, do našho výboru táto stratégia nebola vôbec doručená, takže my by sme chceli mať nejaké také, takú vyčerpávanú komunikačnú stratégiu a potom náš výbor spoločne s výborom AFKO by mohol určiť osobu, ktorá by mohla byť potom prítomná na spoločnom zasadnutí spolu s nami, aby sme sa dohodli na spoločnej línii. Pán Poger, samozrejme by mohol toto všetko ako predstavovať, keby nám predstavil túto úplnú komunikačnú stratégiu a dokázal nám, že vyhodnotenia, ktoré, ku ktorým dospel pán Lokegard a ostatní poslanci, nie sú pravdivé, ale keď nás e, neprekvapíte ničím, e, keď nás až tak veľmi neprekvapíte, tak pôjdeme, pokúsime sa pripraviť teda ten návrh komunikačnej stratégie čo najskôr. Nož, predsedajúca, nož, keď chceš niečo vedieť, musíš tu zostať a musíš dobre počúvať. It's not correct. You cannot report to your friend Lokegaard what No, Ale to nie je pravda. To nie je férové, že eh, vy chcete tu vystupovať za pána Lokingarda. Ja, ja som vám dala teraz slovo, ale chc- nebude férové, keď odtiaľ to potom odídete. Ja som len chcela, aby to bolo spravodlivé. Ja nerobím žiadnu, nič nekomentujem alebo nepripomienkujem, ale keď chcete niečo ovplyvniť, tak naozaj potom by ste e, si mohli potom položiť tú správnu e, s, otázku. Dobre, zabudnite na mňa, to za mňa hovorila učiteľka vo mne. No, nech sa páči, pán Polger, máte teraz vy slovo. Ďakujem pani predsedajúca, predsednička. Aj cteným poslancom výboru prajem príjemné popoludne. Ďakujem tiež za túto príležitosť sa vám prihovárať. Ja si myslím, že my aj v komisii, aj v Európskom parlamente máme spoločný cieľ a to je komunikovať Európu efektívne jej občanom a preto som aj potešený, že môžem vystúpiť v tomto výbore ktoré si mimoriadne vážim. A to je poprvýkrát v rámci mojej novej funkcie generálneho riaditeľa DG komunikácie. Dnes na báze správa správy z roku 2012 o Communicating Europe to Citizens, komunikovanie Európy občanom, by som vám chcel Eh, vás informovať o tom, akým spôsobom chceme sa stať skutočnými partnermi v tom, akým chceme komunikovať Európu občanom. Je teraz eh, čas, kedy je veľmi dôležité zabezpečiť kritický čas, pretože len 50-percentnú podporu e, máme u európskych občanov podľa posledného Eurobetra, taká je momentálna situácia. To znamená, že je potrebné odpovedať na podstatné otázky. E, v momentálnej chvíli je, na čo potrebujeme ekonomické riadenie, aké mám práva ja ako európsky občan, aký dopad majú európske politiky na môj každodenný život. Nesmieme jednoducho zabúdať, že Európa je predovšetkým Európou občanov a keď chceme presvedč, e, prispieť, e, aby tomu, že budeme mať presvedčených občanov, musíme pripraviť v roku 2012 sa musíme pripraviť na novú fázu, ktorá bude nasledovať najbližších 24 mesiacoch. A len keď dnes budeme e, účinne postupovať, potom budeme môcť ľuďom e, predstaviť, čo všetko môže pre nich Európska únia urobiť. Čiže je tá dobrá komunikačná kampaň, ktorá využije aj všetky nástroje z DG.com a všetky možné mož, technologické možnosti, webové stránky a technológie a podobne. To bude jadrom našej, našho úsilia aj komunikácie s Európskym parlamentom. To, cieľom je e, dosiahnuť e, čo najviac európskych občanov, aby sa rozhodili o našej agende. Samotný Európsky parlament, ak by to takto môžem povedať, e, sa k tomuto zaviazal e, prostredníctvom svojej e, tým, že vlastne má jeho legitimnosť potvrdená európskymi občanmi, ktoré, ktorá vychádza predovšetkým z volieb a tá takisto by mala predstavovať jas, hlavné ideály Európy, teda zodpovednosť, slobodu slova a paneurópsku rozpravu. Hlavnými cieľmi komunikácie na rok 2013 bude mobilizovať občanov pred voľbami do volieb v roku 2013. A my teda v DG Kom sa budeme maximálne snažiť, aby sme e, šírili osvetu pred týmito voľbami. Jedným z príkladov bude kvalitatívny eurobarometer, ktorý budeme e, pripravovať na tému občianstva aby sme získali ľudí e, do tejto diskusie o Európe a Európ občianstve budeme potrebovať vás v Európskom parlamente, aby ste s nami spolupracovali počas všetkých fáz, aj pri príprave, implementácii, aj následnom hodnotí. Dovolte, aby som trošku pohovoril o medziinstitucionálnej spolupráci. E, medziinstitucionálna skupina predstavuje e, rámec pre dosiahnutie našich cieľov. Musíme si e, určiť naše priority, ekonomická obnova, budovanie um, Citizens Europe a podobne. Takisto som diskutoval o tejto otázke s dvoma novými podpredsedami Európskeho parlamentu, pani Adi Podimatov a pánom Otmarom Karasom, ktorí majú zodpovednosť komunikáciu. Takže to bol prvý krok v našom prístupe IGI. E bude vlastne tým, tým príslušným fórum, kde budeme na, tým, túto tému, na tejto téme pracovať v roku 2000 budeme musieť, spolu sme sa dohodli teda na tej medzi inštitucionálnej skupine ešte v roku 2011, že budeme pracovať na tom a potom budeme mať ešte ďalšie plenárne stretnutie tejto skupiny, e, ktorá bude pripravovať ďalšie naše kroky medzi vládnej skupiny. A Chcel by som ešte povedať niečo, čo dnes povedala pani podpredsednička komisie Viviane Reding. E, chcem jasne povedať, že my v komisii vás aj e, ako Európsky parlament naozaj počúvame. E, komisia vzala do úvahy viacero, alebo prijala viacero návrhu Európskeho parlamentu, ktoré sa týkali žurnalistiky a médií. A ja sa budem snažiť e, zabezpečiť e, lepšiu komunikáciu e, na úrovni členských štátov, to znamená decentralizovať informácie, aby sa zlepšili informácie pre občanov aj novinárov, aby sme posilnili paneurópsku diskusiu na podporu mediálnych sietí. Takže keď poskytneme lepšiu komunikáciu na úrovni členských štátov, potom by sme mali byť bližší občanom tým, že budeme decentralizovať informácie, eh, budeme sa hľadať do miestných partnerov a táto možnosť nám potom e, predstaví tú možnosť, ako môžeme naozaj reagovať na problémy občanov, osobitne v situácii ekonomickej a finančnej krízy, je nájsť ten najefektívnejší spôsob, ako sa dostať blízko k občanovi Čiže náš postup musí byť konsolidovaný, naša komunikácia musí byť v samotných členských štátoch, predovšetkým v tých európskych priestoroch, ktorý máme spoločne s Európskym parlamentom aj spolu s členskými štátmi. Ďalej prostredníctvom tých európskych verejných priestorov máme, máme EPS v skratke, máme, otvárame tri nové v roku 2011 a tých, čo máme, tých 16 existujúcich európskych e, priestorov, tie získali podporu minulý rok 16 e, miliónov. Je to, predstavujú dôležitú platformu pre stimulovanie diskusie o európskych otázkach, osobitne u cieľových skupín, ako je Európska mládež. V roku 2012 budeme svedkami ešte väčšej spolupráce medzi komisiou a parlamentom, pričom plánom je, pripraviť vyhodnotenie z minuloročných aktivít týchto európskych mm, priestorov tak ako im, podľa toho, či splnili úlohy, ktoré im pridelil výbor AFKO. Potom tých 18 e, manažerských partnerstiev, ktoré máme v členských štátoch, ktoré sú postavené na báze trilaterálnej e, spolupráce medzi členským štátom, parlamentom a komisiou. Toto e, sa stále zlepšuje a tam sa skutočne dejú veci v teréne, pričom národné orgány zabezpečujú komunikačné aktivity s tým, že je možná komunikácia na lokálnej úrovni. Ta, to znamená na, v tých oblastiach, kde je Európska únia nemá kompetencie, to znamená predovšetkým oblasti vzdelávania alebo napríklad otázky vzdelávania. Vďaka úspechu takýchto riadiacich partnerstiev s, sme svedkami výrazného zvýšenia e, až na 100 projektov, k, e, ktoré prebiehli minulý rok a tohto roku v rámci týchto partnerstiev sa budú tvoriť e, televízne programy, rôzne diskusie a ďalkisto vzdelávacie programy e, na európske témy. Ďalej by som sa dostal k programu e Európska únia pre občanov a novinárov. Toto vlastne robíme každodenne. Mám tu tri kľúčové príklady našich činností. Poprvé je tu Európa E, priame informačné centra, tzv. EDIX. E, po druhé, to sú e, webové stránky deti a učitelia. To sú také stránky so, typu sociálnych médií, sociálnych sietí a ďalej po tretie zlepšené služby pre e, žurnalistov. Takže všetky, tých, tých, všetky tieto možnosti predstavujú E, prinášajú Európsku úniu bližšie občanom a zabezpečujú zároveň aj priamy e, styčný bod a tým je pre občanov jednoduchšie napríklad získať, zistiť, aké majú práva v rámci, napríklad v rámci zmluv. V roku 2011 sa podnikli kroky, aby sa pripravil e, ten prístup všetko pod jednou strechou, kde prakticky občania získajú informácie, prostredníctvom Európskeho informačného centra, potom online informácie, potom EU e- e- portál ďalší a v súčasným vývojom týchto edix, ktoré sa vyvíjajú tohto roku, alebo minul, tohto, sa vyvíjali minulého tohto roku. Pripravuje sa však nová generácia edix od roku 2013 do roku 2017. Tieto kroky by mali zabezpečiť, aby občania mohli, mohli vidieť ľudskú tvár Európskej únie v budúcich ďalších budúcnosti. Dôležité je, aby EDIX doplňal prácu parlamentu, aj, pretože je veľmi dôležitú úlohu odpovedať na otázky občanov, napríklad v prípade volieb a podobne. Takže tá, e, toto je, bude vlastne kľúčom našej práce aby sme komunikovali s občanmi efektívnejšie. Takisto sa snažíme dosiahnuť alebo mať vplyv na mládež v Európskej únii. Napríklad minulého roku sme v rámci eh, práv dieťaťa sme pripravili eh, z webovú stránku Detský kútik, Takisto ďalší učiteľský kútik, takisto poskytujeme učiteľom eh, vzdelávací materiál pre ich prácu v triedách. Takisto im poskytujeme rôzne zdroje informácií, ktoré sú veľmi cenné. Ďalej sme podporovali diskusiu na európske témy, tak e, E, sa hľadajú rôzne poskytovateľia v Európsky, na, na členských štátoch, e, pretože sa takisto aj využívajú rôzne semináre pre novinárov, ktorí sa zúčastňujú novinári po celej, alebo z celej Európy a tiež potvrdili, že všetky tieto aktivity sú veľmi účinné a tieto semináre že sa organizujú e, na rôznych miestach sa organizujú, sú organizované e, na mnohých miestach, takisto hrajú veľmi dôležitú úlohu pri e, o šírení osvety na národnej úrovni. Takisto využívaním e, týchto informačných kancelárií Európskeho parlamentu využívame na tlačové e, konferencie, v, ktoré máme s novinármi, ktorí môžu sklásť otázky Takisto by som chcel niečo povedať o našej mediálnej sieti. Prostredníctvom nezávislej mediálnej siete by sme chceli viesť eh, paneurópsku diskusiu o európskych otázkach tým, že poskytneme občanom vysokokvalitné informácie prostredníctvom médií, ako sú televízia, rádio, internet. Eh, chceli by sme podporovať naďalej Euronews, naďalej Euro, teda sieť rádií. Budeme podporovať naďalej webové nástroje Press Europe. Takisto by sme chceli túto európsku rozpravu priniesť bližšie mládeži prostredníctvom rozvoja sociálnych médií a aby sme zabezpečili zároveň aj nezávislosť európskych médií. Naše Euró... v rámci Eurobarometra vidia, že televízia je naďalej najdôležitejším médium pre občanov, odkiaľ získavajú informácie. A preto my, e, ako komisia, a považujeme teda televíziu za nenahraditeľný formát. Budeme naďalej podporovať skutočnú diskusiu o podpore e, Euronews, pretože to musí byť tým, ten kanál, ktorý predovšetkým informuje o dianí v Európskej únii a vysve, e, pre, vysiela sa už v 11 e, jazykoch denne. A v rámci nového partnerského rámca, ktorý máme v rámci z Euronews, to je k dispozícii nielen Európskej komisii, ale aj iným inštitúciám vrátane Európskeho parlamentu. V roku 2012 na báze návrhov správy, ktorú som spomínal už predtým o novinárstve a nových, novinárstve a nových médiách, chceli by sme otvoriť novú diskusiu o, o tom, ako rozšíriť vysielacie a lingvistické možnosti Euronews. Takže to by, by tak aby sa z toho stalo ten najdôveryhodnejší kanál pre európskych občanov. Teda ďalej máme Euro, Euronet, teda Európska sieť rádií. Máme troch nových členov z Estonska, Cypru a Slovenska. Momentálne to zahrania 22 profesionálnych rádiostaníc a 8 um, poľných staníc v 21 jazykoch ktoré vysielajú každý deň. V roku 2012 budeme naďalej posilňovať paneurópsky rozmer a bude tejto prvej európskej radiovej rozhlasovej siete. Takisto táto sieť bude ponúkať občanom výber článkov o európskych e, otázkach e, na internete potom články budú preložené do desiatich jazykov, pričom sa budú prekonávať eh, lingvistické alebo jazykové problémy, čím sa vytvorí problém. Keď budeme, v roku 2011 mali sme pol milióna um, návštevníkov mesačne. A to by sme teda chceli zvýšiť. Zvýšiť takisto my ako komisia aj parlament musíme rozvíjať našu prítomnosť v sociálnych médiách, aj podporovať využitie takých médií ako je Facebook a Twitter, aby sa na nich diskutovali európske otázky. V roku 2011 eh, bola založená sieť sociálnych médií, na ktorej pracovali naši odborníci z komisie a takisto z jednotlivých agentúr a táto sieť by mala zabezpečiť eh, vymienianie si osvedčených postupov na, v rámci rôznych udalostí. Takisto by sme chceli integrovať eh, sociálne médiá do výboru, ktorý bude pracovať eh, vlastne predovšetkým na internete uznávame, že teda tá interakcia s občanmi sa najlepšie deje na lokálnej úrovni, preto bude musieť parlament pracovať na tej siete sociálnych médií a takisto do toho zahrnieme aj naše um, pobočky v členských štátoch. Takisto by sme chceli vytvoriť centrum pre medial, pluralizmus eh, médií vo Florencii a budeme spolupracovať s eh, akademikmi, tvorcami politiky, novinármi. Eh, toto centrum už malo svoje prvé stretnutie v januári čo je veľmi zaujímavé, čo tento, toto centrum zorganizuje, bude letná škola pre novinárov, E, ktorá bude pokrývať aj investigatívny žurnalizmus. E, takže dostávam sa k záveru. Dovolte, aby som mm, apeloval na členov tohto výboru z hľadiska rezervy, ktorú mm, uvalil e, tento výbor na časť rozpočtu pre komunikácie. Ako viete, my sme si vypočuli vaše výhrady a odporúčania a tie sme aj pretavili do praxe. Dokonca sme urobili krok navyše napriek našej pôvodnej e, pozícii sme teda pripravili aj štúdiu um, efektívnosti, um, ktorá sa týkala investigatívnej negatívnej žurnalistiky a to sme pripravili a to sa um, zohľadňuje aj v rozpočte na 2012 Ďalej sme našli spôsob, ako implementovať pilotný projekt, ktorý sa nazýval Connecting Europe, ale to je naozaj veľmi veľký projekt, ten Connecting Europe, tak nechcem to zamieňať s iným projektom, tak skúsme to volať, nazývať Sharing Online, teda e, spoločne na, na sieti a tento projekt takisto budeme implementovať alebo vykonávať tohto roku ďalej. Takže chcel by som teda vás um, poprosiť, členov tohto výboru, aby ste uvoľnili rezervu 4,5 milióna, um, ktoré sú v našej rozpočtovej línii, pretože je to veľmi potrebné, aby sme efektívne mohli komunikovať s e, občanmi. Po tom, čo som s vami spolupracoval a rokoval za posledné dva mesiace, verím, že sme už blízko dohode, tak aby každý bol spokojný, pretože predovšetkým konečný cieľ je rovnaký pre komisiu aj, Euró aj parlament, aby sme jasne mohli komunikovať s občanmi a ich dobre informovali, aby sme podporovali demokratickú účasť a aby občania sa dozvedeli o svojich právach ako európčanoch musíme začať s programom Communicating Europe. Nie zajtra, ale už dnes. Ehm, tri mesiace ehm, už vlastne pracujeme na tom a keď začneme hneď, budeme sa moc dobre pripraviť na e, ďalšie eurovoľby v roku 2014, avšak máme aj iné udalosti, napríklad v roku 2012 je Europe 2020, 10 výročie vnútorného trhu, e, vysvetlenie e, z reformy spoločenskej politiky, 20. výročie Erasmusu, Erasmus Takže toto všetko sú naše udalosti, pričom máme veľmi obmedzené finančné možnosti a preto potrebujeme vašu podporu. S týmito zdrojmi a s vami ako mm, dobrým partnerom v Európskom parlamente máme veľkú šancu na úspech, tak vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, pani predsedajúca. Herr Polga, ich Ihnen gleich sagen kann, was mich gefreut hat, weil ich nicht erwartet habe, dass Sie so großen Wert darauf gelegt haben, auf die interinstitutionelle Zusammenarbeit, von der ich sagen kann, dass... Už môžem povedať, že za posledné dva roky tu nebolo dostatok starostlivosti a preto sa teším, že veľká časť vašich úvah práve túto vec e, postavila do centra. Keď nás nezapojíte, ťažko sa vám pripravuje e, práca voľby do Únii. café ale komisiu volíme my, takže my sme v situácii, keďže sme na seba odkázaní. To ste veľmi dobre povedali, ďakujem vám za to. Nebola by som očka, očakávala, že to takto expressis verbis bude s novými podpredsedami pod Timáta a Karasom som ho- hovorila. Určite to nadobudne tvary, e, určite pred letom. A ešte snad dodám, že nebudeme tu v parlamente čakať, kým niečo príde. Máme akčný plán a pani Larus, ktorá je tu zodpovedná, poprosím, aby e, o akčnom pláne predstavila, tento akčný plán pre, predstavila na ďalšom zasadnutí. Spolu s vašimi predstavami by sa to malo previazať že aj pre budúcnosť by sme mali úniu zomknúť, mladých ľudí zapojiť, e, aby vedeli, prečo sa pre túto oblasť majú angažovať. V tejto fáze tú tému takto uzavriem. Teší ma, že ste hovorili aj o IBS a pokiaľ ide o tieto, tieto európske priestory, už teda tie veci, kde európske delegácie a delegácia komisia v našich hlavných mestách spolupracuje európske priestory a naviazali sme na to na to, že máme spoločné aktivity, že tu budeme mať e, e, štruktúru, ale musíme to robiť spoločne. Ale teraz sa to spoločne nerobí, takže slova sú pekné, ale musia byť naplnené životom. A pokiaľ je o Europe Direct. No už moja skúsenosť je taká, že e, ma to veľmi teší, pretože v mojom regióne, regióne funguje výborne. Možno, že sú iné regióny, kde to tak nefunguje, ale Europe Direct nie je nejakou e, hlásnou trúbou komisie. Je to e, súčasť európskych inštitúcií, Európskeho parlamentu a komisie a preto musia poslanci byť zapájani. U mňa to funguje, u iných možno tiež, ale ja viem od mnohých, ktorí pracujú nejak oddelenie a preto so, chcem povedať, čo je pre nás veľmi dôležité, to je tá medziinstitucionálna spolupráca a keďže ju veľmi často spomínate, verím, že pôjdeme v ústrety novým časom. Teraz má slovo pani Evert. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj vám za vaše úvahy. Pokiaľ ide o interinstitucionálnu spoluprácu a príslušné komentáre, pani predsedkyne, už tu môžem len podporiť tieto slova. Chceme ísť novým e, zajtrajškom s, ruka v ruke spolu s vami v ústrety a preto e, aj tá rezervovanosť, aj tá rezerva, o ktorú e, e, žiadate o jej rozpustenie, to je to je príklad toho, ako by sa nemalo postupovať a ako by sa nemalo spolu komunikovať, respektíve príklad toho, ako sa to dá urobiť lepšie, pretože myslím si, že mnohý hnev i tu vo výbore vznikol preto, nešlo o obsah, ale o spôsob, akým komisia jedno stranne zastavila veci, ktoré podľa nás boli správne, ale nás ani len neinformovali Verím, že podobné veci sa v budúcnosti neudejú. A myslím si, že je to tu signál, že sa toto zmení. A v tejto súvislosti sa chcem doplniť otázku. Hovorili ste o 4,5 miliónoch. Pokiaľ ide o komunikačné prostriedky, pripúšťam, že nemám v e, hlave teraz náš, e, z pamäti z, náš rozpočet, ale aký je váš zámer e, rozdeliť tieto peniaze na jednotlivé body? Pre nás by to bolo veľmi dôležité vedieť, kde sú vaše ťažiskové body. A čo mňa veľmi tešilo je to, čo ste povedali k investigatívnemu novinárstvu. Všetci vieme, že investigatívny žurnalizmus je veľmi dôležitý ale mnohí sú tu obeťami tohto, tohto typu novinárstva. Ale to je forma vysporiadavania sa s Európou, s prácou v parlamente, v komisii, ktoré sú potrebné na to, aby sa Európa posunula vpred. To isté platí aj o, o univerzite e, vo Florencii. Posilnenie, e, väčší výskum e, plurality to sú podľa mňa veľmi pozitívne, dobré prístupy a preto aj dúfam, že budeme môcť kráčať ďalej. Treba uvážiť, kde sú body stanovené reálne a preto a realisticky a k tomu by ste mohli ešte pohovoriť. Pani McClarkin. Ďakujem pekne a zároveň vám chcem zablahopriať k vašej novej pozícii. O bože, akú máte novú pozíciu, najmä komunikovať v mojej krajine, v Spojenom kráľovstve je veľká výzva. Takže držím vám v tomto palce, rovnako aj v tom, či ich dokážete pre, presvedčiť o zmysle Európskej únie, počínajúc s Európskym domom histórie. To bude naozaj veľmi veľká výzva vysvetliť, ako nakladáme 60 miliónov eur daňových poplatníkov. Ale tá komunikácia je naozaj veľmi dôležitá. Moji voliči v East Midlands nepoznajú fakty Európskej únie. A únie. je to veľmi dôležité, aby to vedeli. Moja obava je, aby tie informácie boli vždy vyvážené, aby sme nepretlačali jednu stranu a, a bolo to zaujaté. Som rada, že sa sústredujete na dôveryhodnosť, e, aby sme inšpirovali a začali debatu. Ale to je veľmi dobré, ale ako chceme zabezpečiť, aby tá debata bola dobre vyvážená, aby nebola jednostranná a zároveň aby jedna strana nedominovala v tejto diskusii. Ja sa mimoriadne trochu obávam, alebo možno by som to vedel lepšie vysvetliť. Keď hovoríte, že podporujete mediálne siete a e, sú tu nezávislé stanice, keď im dávate prostriedky, e, sú tu nejaké podmienky, ktoré musia splniť, aby tieto peniaze dostali? Pretože v opačnom prípade tu bude otáznik vysieť nad nezávislosťou. A keď robíme e, semináre pre investigatívnych novinárov, aké musia mať prepojenia, aby sa mohli zúčastniť týchto seminárov? Čo musia predložiť? No a Práve o tom ste hovorili v poslednej téme o slobode slova. Chcete, aby ľudia boli čo najviac informovaní, ale zároveň je dôležité, aby sme chránili slobodné médiá a novinárov. A chcem len povedať, že komunikácia, ako dobre viete, je dvojstranná záležitosť. Jedna vec je, že pretlačate vlastne svoju myšlienku, keď to vyhovuje európskym inštitúciám, komisie a tak ďalej, ale mojou žiadosťou je, aby ste umožnili občanom, keď budú informovaní, keď ich inšpirujete, aby hľadali viac informácií o EÚ, aby sa vrátili späť. Pretože veľa ľudí hovorí, že ja neviem nájsť niekoho, koho by som mohol kontaktovať na komisii, aby som získal viac informácií o tom alebo o niečom inom. My ich žiadame, aby boli viac zaangažovaní, ale zároveň čakáme, aby mali aj e, spätnú väzbu, aby im niekto odpovedal na ich otázky. Ďakujem, Doris, aj z mojej strany. Veľká vďaka pánu Polgerovi. Pokiaľ ide o obsahy, ktoré E, komentoval. Chcem mu poďakovať za dobrú e, vôľu k spolupráci, to zdôraznil. E, predrečníčka už aj povedala, že hlavnou súčasťou našej kritiky bola, bol, aj ten konflikt bolo vlastne to, to komunikovanie. A chcem zdôrazniť, že my ako parlament musíme trvať na tom, že pokiaľ ide o tie ďalšie európske inštitúcie, sme e, rovnocenní partneri všetkých troch inštitúcií a takto chceme byť aj, e, takýto chceme mať k sebe aj prístup, e, spolupráca pri všetkej vážnosti. Minimálne pri vašich úvahách, pán Polger, dnes mám dojem, že naše posolstvo e, dopadlo na úrodnú pôdu. Pokiaľ ide o to, čo povedala Emma McClarkin, pre mňa je veľký, polit- veľký rozdiel medzi komunikáciou a propagandou. Hovoríme tu o komunikačných stratégiách, a to pre mňa stále e, implikuje, že nejde o jednostrannú propagandu alebo len jednostranné e, oznámenia o úspechoch či neúspechoch. Ide tu o to mať politický dialog medzi európskymi inštitúciami a občanmi. Nie, cieľom nejde o to, čo z toho vzíde, ale dať občanom možnosť vytvoriť si vlastný názor. To je komunikácia, to je náš cieľ, to nie je nejaká e, zaujatosť, kde by ste si povedali, že môžete veci určovať. Nie, v najlepšom zmysle je to ponuka k politickej konfrontácii. A ako poznám európskej spoločnosti, môže to byť iba takto úspešné, pretože e, ľuďom ide o to, aby jednoducho z vlastného záujmu sa táto vec riešila tak, aby to bola diskusia otvorená. Možno, že sa to ľuďom v tom či onom prípade nebude páčiť, ale takáto je demokracia a tu chcem zdôrazniť, že tu ide o takúto výzvu v, ku, ku zaoberaniu sa európskou budúcnosťou. No a ešte jedna veta snáď. V Európskom parlamente máme diskusiu o fiskálnom pakte a možno e, žiadosť o konvent. Čo Európsky parlament v tomto celoeurópskom finančnom e, kontexte má e, čo povedať? To je otázka. Ide o to, aby to bol náš spoločný záujem práve pred európskymi voľbami, keď chceme vyzvať občanov, aby, aby sa zapájali a musia mať ale v tom prípade aj čo povedať. A preto je dôležité, aby bol záujem taký, že Európsky parlament má kompetencie, to treba naozaj komunikovať, pretože inak bude o to ťažšie presvedčiť občanov, e, prečo by mali vlastne ísť k volebným urnám. Ďakujeme nie len jeden z nás si musí to, tento úspech privlastniť. Nie, je treba si povedať, bez nás by napríklad nikdy nebolo e, six packu. Takže o tom treba naozaj náhlas hovoriť. Treba to povedať. My sme zastupcovia občanov, ale keď e, sa bude naozaj e, šíriť len e, názor, že to robia iní, tak nás ťažko budú voliť. Vysvetliť skupinám návštevníkom, to bolo na nich, napríklad v Štrasburgu, keď mám návštevníkov, to je naozaj pre nich prekvapivé počuť, čo všetko sme robili my my legislatívne presadzujeme to, čo komisári navrhnú. My ideme e, do rokovania s radou. My sme boli tí, ktorí veci posunuli. Parlament bol často e, vždy, teda nevždy, ale niekedy na strane rady. Komisia a parlament spoločne um, nič sa predsa komisárke nestane, keď trošku z tých, z tých vavrínov úspechu odovzdá aj nám. Tešíme sa, že ju máme, samozrejme nechcem jej ubrať na úspechu. Pani Veržia. Oui, merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani predsedajúca. A chcem vám pekne poďakovať aj vám, pán riaditeľ. Nuž, rada by som teraz iba nadviazal na to, čo hovorili viacerí kolegovia ale nie som celkom spokojná, pretože mám pocit, že že náš pohľad na komunikáciu nefunguje a nechápem, aký dialog ponúkame. Zdá sa, že to je tá, stále tá istá perspektíva a treba povedať, že už o tomto prebiehal dialog A otázka znie, e, do akej miery e, toto berie do úvahy práve občanov. E, mali sme tu problém sociálnych sietí, zmultiplikovali sme našu prítomnosť na sociálnych sieťach, máme mnohé, mnohé stránky, ale v podstate to stále prekáža akémukoľvek dialogu. My len vlastne máme jednostranný dialog, my len dávame informácie jedným smerom a nepríjmame. Čiže my len stále viac a viac vytvárame stránky, kanály, portály, a všetky sú v podstate úplne zbytočné, lebo to je jednostranná komunikácia. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme predovšetkým zmenili um, náš pohľad a rada by som použila jeden konkrétny príklad. Dnes ráno sme schválili správu o Európskej únii občanov a hoci ma možno ne všetci kolegovia ráno e, sledovali alebo, alebo počúvali to, čo som hovorila, ja pevne verím, že na výbore Libe sa to podarí presadiť. To je úplne typický príklad toho, že iné ostatné európske inštitúcie jednoducho nechcú počuť to, čo hovorí Európsky parlament. My sme zaseknutí v jednom názore, v jednej pozícii, ktorá nejako nesúvisí s reálnou komunikáciou s občanmi. A napriek tomu e, máme tu rôzne deklarácie, programy a tak ďalej e, pred ďalšími európskymi voľbami by asi malo byť celkom prirodzené, aby sme, e, aby sme jednoznačnejšie komunikovali, čo presne chceme spraviť s týmto európskym rokom aktívnych občanov. E, ďalší príklad, ktorý by som mohla použiť možno by sa týkal skôr rozpočtu. Zvyšíme rozpočet na 5 miliónov, aspoň taký bol návrh a e, počas celých týždňov e, som som žiadala, aby tieto prostriedky boli vyčlenené. Hovorilo sa tu, že nemusíme zvyšovať rozpočet pre tento európsky rok, pretože vieme využiť iné prostriedky a iné fondy. Ale ja chcem, aby tieto prostriedky boli už dopredu vyčlenené a ešte stále som nedostala odpoveď, či tomu tak bude. Pevne verím, že sa nakoniec nejakej odpovedi dopracujem, ale to len preto, aby som ilustrovala eh, to, to čo hovorím. Nechcem odpoveď nutne na túto otázku. Je to len ilustrácia toho, eh, že nepracujeme takým spôsobom, ako by sme mali. A sú na to aj ďalšie príklady, ktoré by sa mohla použiť. Hovorili ste aj o rezerve. A myslím si, že toto, toto je tiež eh, možno tiež možno výzva pre Európsky parlament. Keby sme vyčlenili prostriedky do rezervy, tak to nie je na to, aby ich komisia mohla využiť eh, budova- eh, tieto prostriedky na budovanie svojho vlastného imidžu. Mali sme v tomto smere aj konkrétne návrhy vytvoriť paneurópsku televíziu. A odpoveď komisie, ak sa teda nemýlim, bola, že eh, túto paneurópsku televíziu zrušili a to za, za, za tým, aby komisia posilnila svoju komunikáciu a svoje informačné kanály. Na základe tých informácií, ktoré mám ja, ja si myslím, že naozaj nemôžeme stiahnuť výhradu k tomuto bodu. Ďakujem a teraz ešte dodám niečo, čo sa mne veľmi páčilo v tej zmluve, tak to bola téma Press Europe. E, webovský portál Press Europe. Máme samozrejme e, možnosť čítať zahraničnú tlač, ale považujem za dobre, keby európsky občania určitej národnosti mohli vidieť, ak to bude preložené do desiatých jazykov, bude to pre mnohých čitateľné, čo sa v inej krajine píše e, o tejto téme, čo si myslia. E, určité prepojenie. K tomu vám môžem len blahoželať. To je naozaj dobrá myšlienka. Ich habe vorhin verstanden, Sie, der Europe direkt läuft aus und Sie wollen überlegen... Ďalšia, ďalší podnet na úvahu či by sme na to spravili tender. Neviem, či to bude k tomu potrebná veľká úbava, úvaha. Vy ste chválili vec ako takú, tá vec možno nie je rovnako dobrá vo všetkých krajinách, ale keď nás zapoja, bude to, môže to byť lepšie a verím, že Euro, Europe Direct treba pokračovať. A jeden príklad, pani Veržia, E, pripomenula e, rok občanov. V tom roku sa urobí mnohé. Je to teda rok pred e, európskymi voľbami a tento rok musia byť predsa urobené aj projekty, ktoré sú také majákové projekty. Zoberiem si príklad jeden, to je cena Lux pred novembrom, pred odovzdaním e, ceny máme vždy filmový týždeň s vybratými filmami a inými. Predstavte si, že by to bolo vo všetkých hlavných mestách a všetkých ďalších miestach, kde máme delegácia Európskeho parlamentu. Teda ukážu sa tieto filmy, v špeciálnych kinách sa e, bezplatne ukážu. Podľa mňa je to výborný nápad od vás by sme potrebovali trošku podpory. Nechceme vám dať e, cenu lux, e, to je naše dieťa, ale chceli by sme, aby ste sa podielali, pretože táto možnosť na základe tohto filmu viesť diskusie, to je určite taká, také inovátorské, také iné. E, myslím si, že aj ľudia, ktorí sa nepozrú na, na ten portál, ktorí majú feeling, tieto otázky, európske príbehy. Myslím si, že to je moderný, nový prostriedok, kde môžeme... Myslím si, že, myslím si, že, že e, často pri takých rozhodnutiach ste rýchli a nie je to ani také strašné, čo žiadame. Chceme spolu s vami toto realizovať a myslím si, že je to dobrý, dobrý, myš, dobrý nápad. Je tu mnoho nápadov, kto, kde môžeme za veci bojovať spoločne a pri budu, budúcej interinstitucionálnej diskusii by sme o tomto mohli diskutovať, aké rôzne veci v budúcich rokoch môžeme robiť spoločne prominentne a siahnuť na e, prostriedky, ktoré máme k dispozícii. A teraz nech sa páči máte, pán Polger, možnosť odpovedať. Uh, um, Ďakujem pekne, pani predsedníčka, a zároveň chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí položili otázky v tejto diskusii a reagovali na debatu. V prvom rade k téme rezervy. Toto je rezerva na úrovni 4,5 milióna eur v rámci jednej rozpočtovej linky. To je eh, priemerná tá mediálna linka tzv., ktorá zahrňa aj Euronews, Euronet a Press Europe. Všetky tieto eh, témy sú projekty, ktorú tento parlament, ktorý tento parlament podporil. Aby sme mohli plne zaplatiť to, čo dlžíme týmto sieťam tento rok, potrebujeme tieto peniaze, potrebujeme tých 4,5 milióna. Je to v podstate nevyhnutnosť. Eh, ako manažera ma trápi to, že chcem rešpektovať e, zmluvné podmienky a zároveň je nevyhnutné, aby som e, tieto prostriedky splatil vo vhodnom čase. E, tieto peniaze by nám mali umožniť, aby sme, aby sme posilnili jazykové pokrytie Euronews. Napríklad v programových krajinách, ktoré teraz žijú v ťažkom období a zároveň jednotlivé teda programové krajiny v rámci ktorých sa e, Euronews vysiela, tak e, títo vysielatelia sú pod veľmi silným finančným tlakom. A práve preto táto konkrétna jazyková verzia Euronews už nebude ďalej financovaná e, verejnými televíziami, ako tomu napríklad je v Portugalsku portugalský parlament sa je tým veľmi znepokojený, pretože jazyková verzia bude zastavená, pretože verejný vysielateľ už jednoducho nemá adekvátne prostriedky na to, aby mohol financovať portugalskú verziu Euronews. Ak by sme mali uh, tieto prostriedky k dispozícii v 4,5 miliónovej rezerve, tak by sme dočasne vedeli tak by sme teraz v podstate vedeli povedať, že že sa opäť dostaneme na vrch z toho spodku, kde sme. A tieto krajiny už nebudú e, len programovými krajinami. Teraz sme na spodku tej vlny, tej sinusoidy, ale doba je naozaj veľmi zložitá, aby sme e, pomáhali na tým krajinám. Jedno zo spôsobov, ako im môžeme pomôcť, je ten, že zachováme ich jazykové verzie v Euronews Napríklad tým teraz konkrétne myslím portugalskú a grécku verziu Euronews. Nedokázali by sme to spraviť, keby sme nemali tých 4,5 milióna eur vyčlenených bokom. Takže to je konkrétny príklad toho, ako peniaze z tejto rezervy budú prakticky použité. No a stále ešte odpovedám pani Kamervert investigatívne novinárstvo, áno, veľmi dobre viem, že toto je téma, ktorá ktoré tejto výbora, mnohí poslanci v tomto výbore pripisujú veľkú dôležitosť a to je zároveň aj dôvod, prečo sme e, sme vyvinuli tieto dve aktivity. Jednu som už spomenul, je to e, Univerzitný inštitút vo Florencii, kde pracujú vlastne na akademickej stránke výskumu e, investigatívneho novinárstva. A druhá otázka je Druhá otázka v protichode s našou pôvodnou pozíciou. Budeme implementovať prípravné aktivity, ktoré by tento výbor mal schváliť v roku 2012. Takže to bude implementované. To sú vlastne tie špecifické kroky eh, v rámci eh, našej aktivít a budeme skúmať, ako jednotlivé tieto projekty v rámci investigatívneho novinárstva mohli byť podporené do budúcnosti aj prostredníctvom týchto štúdií udržateľnosti. Súhlasím s pani McClarkin aj s pani Trupel, že komunikácia je predovšetkým o tom, že ľudia musia mať prístup k tým informáciám, ktoré vyhľadávajú a zároveň ich musia dostať nezaujatým spôsobom. Tie informácie mali byť poskytnuté e, vecne a nie tendenčne. E, my v DG.com si nemyslíme, že sme nejaké ministerstvo pre financie v tom starom štýle my sme tam len preto, aby sme komunikovali fakty a aby sme ich komunikovali čo najefektívnejšie a zároveň, aby to bolo čo najprístupnejšie pre všetkých, ale nie zaujatým alebo tendenčným spôsobom. Máme na to celý rad rôznych nástrojov. Sú tu tisícky občanov každý rok, ktorí využívajú službu Europe Direct. Ja som navštívil službu Europe Direct eh, minulý týždeň a je to naozaj veľmi eh, fascinujúce. Je to tu v strede Bruselu, je to oveľa ľudskejšie, než si možno myslíme, než to nie je len obyčajné call centrum. Je to oveľa sofistikovanejšie call centrum, v rámci ktorého pracujú mladí ľudia. Keď myslím mladých, tak myslím ľudí, ktorí sú dvacetnici, sú veľmi dobre vzdelaní, e, majú e, rôzne magisterské tituly v európskych štúdiách a tak ďalej, ktorí hovoria všetkými 20 metroma jazykmi. Stredol som mladého muža, ktorý bol špecialista na výskumné programy napríklad, ktorý zodpovedal otázky e, v Irčine. Všetci sú minimálne trilinguálni, a títo operátori, bolo tu mm, číslo zdarmo, a môžete si spýtať informácie či už priamo, alebo ak tie otázky sú komplikovanejšie, tak potom ste presmerovaní k tomu správnemu zdroju. Ale zároveň treba si uvedomiť, že oni spracujú 78 tisíc telefonátov, to bolo minulý rok, vo všetkých troch 23 jazykoch a všetky tieto jazyky sú k dispozícii a vždy poskytnú odpoveď priamo od operátora na telefónnej linke. Vždy tu je aj online služba. Oveľa viac e, dopytov prichádza prostredníctvom e-mailov a oni e, dostávajú otázky od ľudí a dostávajú odpoveď do troch dní vo svojom rodnom jazyku prostredníctvom služby Europe Direct. A konkrétne k tejto téme, lebo o tom hovorila aj pani Veržia, hovorili ste o la communication descendante, takže jedna z tých služieb, ktorú Europe Direct um, vyvíja, je práve možnosť četovej sekcie, čiže online rozhovoru, v rámci ktorého ľudia, ktorí vlastne vstúpia do služby, otvoria si četové okno a budú môcť vymieňať myšlienky. Toto je práve e, oveľa lepšie nastavený postup zo spodu na vrch a môžu vám predkladať myšlienky, nápady, priamo diskutovať e, s ľuďmi v Europe Direct. Direct. Takže to je jeden z tých príkladov toho, akým spôsobom naozaj sa snažíme sprístupňovať informácie a dávať ich k dispozícii jednotlivým občanom. Ďalej, čo sa týka rovnovážnej a vyváženej diskusie a potreby nezávislosti, áno, podporujeme tento názor. Nepodporujeme Euronews ako také. Máme a Euronet. Máme tu zmluvy o dodávke služieb. A tieto zmluvy o dodávke služieb obsahujú aj klauzulu, ktorá hovorí, že oni majú svoju vlastnú editoriálnu E, slobodu. Čiže oni sami sa redakčne rozhodujú, čo zverejňujú, ako to rozhodňujú. Čiže oni rozhodujú, vyberajú témy a tak ďalej. To sú samozrejme európske témy, alebo súvisia s Európou. Ale tí vysielatelia v konečnom dôsledku sa rozhodujú, aká bude tá e, redakčná línia, ktorú budú sledovať jedna z tých zaujímavých vecí, ktoré treba vypočuť na Euronete alebo ktoré poskytujú, je e, hodnotenie tlače, alebo teda prehľad tlače v Európe. To je nezávislé, pretože e, zo svojej povahy, pretože oni vlastne zoberú alebo urobia také verbálne zhrnutie e, toho, čo sa nachádza v európskej tlači každé ráno. Takže to je naozaj veľmi dobre, veľmi objektívne. A zároveň je to veľmi dobrý spôsob, ako informovať bežných Európanov o tom, čo sa deje v rámci jednotlivých krajín ďalšie otázky. Dovolte mi sa ešte zhrnúť. Sociálne siete, áno, sociálne siete sú fenoménom, ktorý ešte nikto nedovládol a nikto by to asi nemal nikdy ovládnuť, pretože už zo svojej definície je to vyjadrenie slobody. A skutočne niektoré z tých veľkých firiem, ktoré sa pokúsili ovládnuť sociálne siete, tak aby vlastne nasmerovali e, k užívateľom jednostranné správy, zlyhali veľmi smutne a veľmi sa im to, veľmi sa im to vrátilo negatívne. Takže sociálne siete sa dajú využívať len ako priestor pre dialog s občanmi. Vyžaduje si to istú mieru profesionality. Každý sa pri práci s sociálnymi sieťami učí, ale jedna z tých vecí, ktorá je veľmi dôležitá, veľmi pozitívna, a je to vďaka vám, je možnosť implementovať pilotný projekt, ktorý schválil tento výbor, Um, s ohľadom vzdelania Európy na internete. Takže tam to budeme implementovať decentralizovaným spôsobom, prostredníctvom zastúpenia a prostredníctvom informačných kancelárií Európskeho parlamentu a to vlastne poskytne uh, veľmi cenné skúsenosti. pani Verža. Uh, čo sa týka tej e, európskeho pohľadu, európskej myšlienky. My samozrejme počúvame Európsky parlament, my navrhujeme, vy rozhodujete. Um, to nie je len otázka počúvania. Vy ste tí, ktorí rozhodujú. Takže my plne rešpektujeme e, túto úlohu, ktorú ste si osvojili a náš návrh je teda, aby ste e, pracovali a zlepšovali um, tento uh, tieto kapacity, ktoré máme, tak je nastavená inštitucionálna poloha alebo inštitucionálne vzťahy. E, myslím si, že tým som zhruba vyčerpal všetky tie otázky, e, ktoré som mal. Neviem, hovorí pani predsednička, či niekoho otázky neboli zodpovedané. Kolegyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, chcela by som hovoriť o dôležitosti televíznych médií. Myslím si, že je naozaj veľmi dôležité. Je to niečo, čo e, zasahuje veľmi veľa občanov a je najlepšia stratégia, aby sme mali televíziu Euronews, ktorá je vlastne európska, alebo by bolo možno lepšie vytvoriť nejaké produkty, Eh, informačné eh, filmy alebo nejaké relácie, ktoré by eh, využívali existujúce hm, súkromné alebo verejné médiá, ktoré už teraz o ľudia pozerajú. Sú ľudia, ktorých už teraz zaujíma Európa, ale naša práca, našim cieľom by malo byť, aby sme hm, získali záujem aj tých občanov, ktorí v súčasnosti, povedzme, európsku televíziu nesledujú. Takže ďalšia stratégia by mohla byť, že podpisovať eh, zmluvy s veľkými televíznymi kanálmi, ktoré eh, zasahujú veľké časti populácie a eh, získali by sme prístup týmto občanom v rámci projektov, ktoré by vedeli zachytiť viac občanov, čiže by mal väčšiu, väčšie pokrytie, než máme v súčasnosti. Prvnež dám teda slovo pánovi Polgerovi na odpoveď. Eh, musím povedať, že jednoducho sú Takže jednoducho my sa snažíme neustále na to, apelovať na to, aby jednoducho vysielatelia prinašali viac Európy. Dosiahli sme už dosť veľa, už veľkí nemeckí e, vysielatelia už majú aspoň k tomuto orientované časti, takže myslím si, že nebudeme na nich musieť nejako, nemôžeme na nikoho tlačiť, ale možno, že pán Polgre bude mať nejakú myšlienku. Uh, oui. Um... Oui, évidemment, uh, les, les grandes chaînes nationales en quelque chose euh, euh qu'il est très euh, en quelque chose. Isté, veľké medzinárodné um, vysielacie spoločnosti určite majú veľké možnosti. A samozrejme, že takisto majú určité, e, určité práva, čo majú vlastne, čo môžu pokrývať a čo majú vysielať a niekedy sa to týka jednotlivých členských štátov. A k, do toho by zasahovať nemôžeme, aké majú oni dohody. Oni zabezpečujú e, prístup ku už k divákom alebo poslucháčom, ktorí už existujú, keď vezmeme, neviem, France Tel alebo e, stanicu TV5, ktoré majú milióny divákov. A je tam vysielanie, väčšinou ľudia pozerajú večeru, večer z televíziu. A keď neviem, či to, je vhodný, či to pre nich je vhodné teda dávať európske témy. Keď sa pozriete na Euro, Euronews, tak tiež to je niekedy obmedzené, pretože často je to k dispozícii iba cez satelitné vysielanie, avšak nie každý má napríklad e, e, satelit na streche, takže nie každý má, kto má možnosť e, sledovať tieto programy, avšak Euronews vedie k tomu, že respektíve rôzne súkromní poskytovateľia sú, si, vyžadujú, si vyžadujú satelit a, a Euro, Euronews sa šíri teda po kábli. To znamená, že tam je väčšia šanca na väčší počet divákov. A takisto sme často svedkami v členských štátoch, že napríklad existuje možnosť vysielania Euronews eh, prostredníctvom eh, kablovej televízie. No, ja by som takisto chcela niečo povedať v tejto otázke televízie. Myslím si, že je veľmi dôležité, že aj komisia veľmi venuje takú vysokú hodnotu práve seminárom pre novinárom. A preto je dôležité, aby sa venovali práve európskym témam a osobitne určitú, pretože často je to dôležité pre tých lokálnych novinárov, je práve im dôležité tieto európske témy poskytnúť E, tak aby tu vlastne sa do, občania mohli dozvedieť, e, čo tu robíme, aj priamo, čo tu vlastne robíme, ako, akým spôsobom pracujeme, musíme ich informovať a musíme jednoducho túto Európu e, pri, zabezpečiť v programoch, e, vo všetkých programoch prierezovo, aby to neboli vyslovene len programy, ktoré budú o Európe, pretože keď, e, aby sa Európa vyskytovala bežne v rôznych e, témach, takisto v normálnom spravodajstve a podobne medzi ostatnými, pretože to potom bude úplne inak. Ehm, takisto aj v politických magazínoch je treba pripravovať také témy, ktoré aj my kritizujeme a podobne a nie, aby sme ehm, sa venovali len čisto nejakým programom, ktoré budú zamerané na Európu, ale je potrebné motivovať ehm, novinárov, aby brali ohľad na tú európsku E, tému, ako videli, akým spôsobom celé toto všetko funguje, čiže je práve dôležité, aby ste pozvali novinárov práve z tých lokálnych um, vysiela, lokálnych televízií a podobne. Predsedajúca Nuž, my tu máme jeden problém, že my tu diskutujeme, odhlasujeme to v prvom čítaní, potom to ide na radu a dúfame, že raz konečne po veľkých diskusiách naše koncepcie odhlasujeme, potom to príde na radu a zrazu o tom rozhoduje rada. A napokon to, o tom rozhodla rada. To, že sme o to rozhodli my a že vlastne rada na to dá len ako keby to svoju pečiatku, to v podstate s, Ehm, mnohí novinári to jednoducho ani nechápu, oni nevedia celú túto cestu, ako sa to k tomu dostalo. Preto je dôležité ehm, novinárom poskytovať seminár nie len o investigatívnej žurnalistike, ale vôbec ako to tu celé funguje, ako, ako to pracujeme, aby tomu rozumeli. Takže dámy a páni, keď nikto už nemá ďalšiu otázku, chcela by som sa teda pánovi Polgerovi poďakovať. Boli sme veľmi radi, že ste prišli medzi nás. Ehm, musím otvorene povedať, že um, um, Poznám, poznám vás už dlhé roky z iných či, našich minulých činností a teraz takže želím vám všetko dobré a že to, o čom sme tu teraz veľmi hovorili, že je potrebné presadiť medziinstitucionálnu spoluprácu, tak ak sa to skutočne podarí presadiť, budem sa tešiť a určite budeme na tomto pracovať a verím, že aj sa nám podarí tú vašu rezervu uvoľniť pre to, aby ste mohli splniť svoju úlohu. Takže ešte raz ďakujem pekne a dovidenia do ďalšej návštevy. Jetzt kommen wir zum Punkt 12 der Tagesordnung. Teraz prejdeme k bodu číslo 12, to je ochrana detí v digitálnom svete. E, správa pani e, Silvie Kosta. Nechcem vás nejako uvádzať, hneď vám dávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Toto je téma, ktorá je určite pretože sa to týka využívania maloletých detí, um, využívania internetu malými deťmi a takisto aj rôznych legislatív, ktoré boli prislúbené. Čiže táto iniciatíva je reakciou na správu komisie z roku 2011, ktorá sa týkala implementácie nariadenia rady z, číslo 9, z roku 1998 bola to správa, ktorá sa týkala priemyslu, teda audiovizuálnych služieb, ale taktiež sa odvolávala na dôležitosť ochrany detí a maloletých. Parlament vo svojom odporúčaní na e, e, odporúčanie z roku 2006, na odporúčanie Rady ministrov Ehm, na to reagoval ehm, vo stanovisku k ehm, internetovým médiám a v tomto stanovisku sa vyžiadal, parlament od e, komisie, aby pravidelne pripravovala správy o tom, aká je situácia v jednotlivých členských štátoch, s tým, že by bolo dobré takisto preskúmať aj oznámenie. Prvý, prvý bod mojej správy sa týka toho, aké, k akým zmenám teda došlo pre e, maloletných v kontexte digitálneho sveta, pretože digitálne e, možnosti, digitálne nástroje poskytujú mož, veľké možnosti, ale zároveň za sebou nesú veľké rizika samozrejme, my vieme, že potrebujeme v tejto otázke konzultovať s členskými štátmi, ale z, čo sa týka právneho aspektu, ešte stále napríklad je tu ochrana maloletých osôb, ktorá nie je zatiaľ zaručená. Takisto potrebujeme pluralistický prístup, ktorý tiež musí do úvahy digitálny svet, ktorý predstavuje obrovskú vzdelávaciu možnosť, príležitosť veľkú príležitosť eh, pre integráciu a výmenu skúseností a takisto umožňuje aj eh, občanom lepšie sa vyjadrovať digitálnym spôsobom, aby sa mohli veci viac eh, zúčastňovať. Preto je dôležité do tohto procesu a do týchto príležitostí zahrnúť aj deti a maloleté osoby. Ale z pravidla sa výrazne z menili. Keď sa pozrieme na ten právny základ, ten zodpovedá ehm, záväzku parlamentu, ale aj komisie dosiahnuť pokrok, aby sme naozaj zabezpečili integrovanejší postup. A myslím si, že by, možno, že nebolo by zlé, keby sme mali um, smernicu, kde by boli všetky spôsoby ochrany detí v kontexte digitálneho sveta, pretože tie momentálne existujú v rôznych nariadeniach. Máme smernicu o audiovizuálnych službách napríklad, ktorá až tak veľmi sa nevenuje sociálnym sieťam Ehm, ale na iným druhom médií. Takisto uvažujem aj o smernici, ktorá by sa týkala elektronického obchodu. Tiež sa dotýka niektorých bodov, ktoré sa týkajú ochrany detí v rámci elektronického obchodovania. Čiže keď hovoríme o ochrane detí, tak um, Chceli by sme Pripravili sme teda odporúčania, ktoré, ktoré boli smerované na ochranu detí online. Takisto by sme chceli pripraviť určité kritéria, ktoré by potom mohli sa pretaviť do tohto veľmi dobré informačného systému, ktorý sme nazvali PEGI. A v podstate ten audiovizuálny priemysel e, by bolo najlepšie, keby sa bol samoregulačný v kontexte ochrany detí. Napokon, akým spôsobom by mal fungovať tento europortál, e, bolo by veľmi dôležité pripravovať e, programy tak na roky 2013-2014 a som veľmi rada, že sa našli prostriedky na financovanie týchto programov, ktoré spadajú pod Connecting Europe a myslím si, že čo potrebujeme v rámci tohto veľkého programu, ktorý obsahuje aj tému bezpečnejšieho internetu, musíme sa sústrediť aj na ochranu detí. Myslím, že keď chceme hovoriť o bezpečnejšom eh, internete, sú tam všetky prvky, ktorým musíme my venovať určite dôležitú pozornosť. Čiže na jednej strane máme prvú, teda túto prvý, prvú líniu, kde máme chceli by sme vytvoriť um, európsku uh, líniu, online líniu na ochranu detí. A potom ďalším bodom je, že chceme, aby všetky deti podliehali prvkom kontroly kvality, keď sú online. A po tretie, keď e, sa dívame na obsah, ktorý je nelegálny a nevhodný pre deti online, musíme prijať určité sankcie, určité trestnoprávne sankcie. Ja by som teda chcela navrhnúť, že na jednej strane sme sa snažili vlastne postaviť túto správu na štyroch základoch. Chceli sme predovšetkým preskúmať, akým spôsobom to môžeme robiť eh, na európskej úrovni, pričom chceme podporovať členské štáty v tom, aby aby mali určité tie, tie, tie národné odvolávky na koordináciu. To znamená, na, druhej, na jednej strane už máme existujúce orgány, ako napríklad výbor pre um, media pre maloletých, ale takisto tu máme audiovizuálny priemysel a poskytovateľov služieb a inštitúcie. Takže keď sa však pozrieme na eh, dokument komisie, tak e, zišiel z toho veľmi obraz veľkého množstva rôznych e, rozmanitých situácií, ktoré máme v členských štátoch a my potrebujeme práve taký harmonizovanejší prístup, komunitárny prístup, teda európsky prístup. Potom ďalšia vec. Takže ide otázka, akým spôsobom zabezpečiť prístup k médiám. Ako to znamená, že ako zabezpečiť ehm, vzdelávanie v oblasti v digitálnej agenty, teda akým spôsobom odstrániť digitálnu negramotnosť. Mali by sme tento program financovať popri ostatných niečo, čo je veľmi nevyhnutné, čo vzýšlo z diskusí s mnohými asociáciami. Diskutovala som o tom s veľkým množstvom združení, asociácií, s e, e, zástupcami komisie, ktorí majú napríklad tieto otázky na starosti. Máme tu Schoolnet, e, rôzne mimoriadne, mimovládne organizácie. takisto poskytovateľov služieb, takisto tvorcov hier, eh, online hier. Je to veľmi, veľmi komplikovaný svet, tento online svet. Um, takže v zásade tieto asociácie od nás žiadali dosť veľa a my sme im za inštitúcie mohli povedať, že môžeme zabezpečiť predovšetkým to, aby tu bolo lepšie vzdelávanie prostredníctvom združení rodičov, učiteľov. Určite je podstatné, aby sme eh, zapojili učiteľov a tie združenia, ktoré sú zodpovedné, pre, zodpovedné za deti a mládež. Myslím si, že to posledná dohoda medzi e, komisárkou Kröz, ktorú podpísala v januári s tzv. CO koalíciou. To je dohoda, ktorá um, ktorú podpísalo 25 eh, firiem, ktorí sú eh, aktívni v digitálnom svete. To znamená, že sú to predovšetkým poskytovateľia internetových služieb. A Takže myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme to my ako členské štáty implementovali. Je tam 5 dôležitých cieľov pri, o ktorých si tieto asociácie, s ktorými som sa stretla ja, myslia, že, je to pod, že sú podstatné. To znamená, že ak je nejaký obsah, ktorý je nevhodný pre deti a osobitne nelegálny obsah, napríklad e, pornografia a podobne, um, je možnosť e, odobrať e, licenciu. Ja som sa rozprávala s nimi, že by nám toto mohlo pomôcť zabezpečiť alebo poskytnúť lepšie záruky. Potom tu máme otázku, ktorá sa týka teda rodičovskej kontroly. Tu sú rôzne nástroje pre rodičovskú kontroly, rôzne E, normy aj pre zneužívanie a podobne takisto, aký, kde sa môžu rodičia stiažovať, ale sú tu rôzne pomerne delikálne e, témy, sú tu rôzne druhy e, zneužívania, takisto rôzne nové druhy zneužívania mladých a detí. Napríklad e, môže sa stať, že deti sa dostanú k, k kreditným kartám svojich rodičov a E, týmto spôsobom sa dostanú k online hrám, ktoré majú rôzny škodlivý obsah, pornografický a podobne. Čiže mali by sme nejakým spôsobom zaviesť e, kontrolu veku, aby sa niekto dostal e, do takýchto hier. A pretože tí, ktorí um, predávajú hry, často predávajú hry, ktoré sú nie celkom legálne alebo nelegálne a E, Jedinú, čo potrebuje e, takáto firma, je, e, aby dieťa malo kreditnú kartu dospelého. Takže musíme sa aj na toto dívať v tomto kontexte, pretože to môže byť veľmi riskantné pre súkromie detí. Čiže je treba rozlišovať medzi otázkami, ktoré súvisia s nelegálnymi aspektami a za aspektami, ktoré sú škodlivými alebo nevhodné, pretože to sú dve rôzne oblasti. Ďalej máme tu veľkú napríklad šedú zónu pedofilie a podobne. potom rôzne, rôzne formy náboru detí na internete. E, toto všetko môže viesť k veľkým rizikám pre deti. Napokon často, sa, alebo niekedy sa už stalo, že to napokon viedlo aj k určitým fyzickým rizikám. Takže všetko, tieto sú no, všetko toto sú nové javy, ktorým je treba venovať príslušnú pozornosť. Takže to bolo k ochrane detí. Ehm, ďalej, čo sa týka občianstva. Myslím si, že by bolo užitočné, ak by sme tu hovorili o tých programoch, ktoré sa už pripravujú. Ehm, mnohé z týchto iniciatív už e, sa aj rozbehli, napríklad digitálna demokracia, e, elektronická účasť, e-participation, kde, môžu byť, e, kde sa, ktorých sa môžu zúčastniť aj mladí ľudia, napríklad simulácia demokracie, tak aby mohli si veci odskúšať Ďalej, bolo by dobre, keby sme do toho zapojili aj krajiny, ktoré sú mimo Európskej únie. Napríklad v Skulnete sa, sa zúčastňuje 30 eh, krajín a takisto ten, tá, to sa využíva vo vzdelávacom sektore, takže sú do toho zapojené školy a vzdelávacie inštitúcie a pokúšajú sa podporovať rast sociálnych fór, ktoré majú naozaj dobrý vzdelávací obsah. Teda snažia sa podporiť aj tzv. twinning v, vo virtuálnom svete. Ja navrhujem, aby sme na tomto novom rámci, ktorý už máme k dispozícii, aby sme mohli využiť tieto nové mília prospech e, našej mládeže a detí. V poslednej dobe sa veľa zmenilo, ale napriek tomu si myslím, že keď budeme využívať prístup dobrého riadenia aktívnej účasti, vzdelávania, a nové formy ochrany, tak si myslím, že by sa nám podarilo nájsť veľmi sľubné e, možnosti pre budúcnosť, aj keď e, stále je tam veľmi veľa sivých zón. Nie len teda pedofília, pornografia, ale je tam množstvo rôznych e, formy, foriem zneužívania. Takže v niektorých oblastiach je treba dosiahnuť lepší pokrok, e, v niektorých oblastiach musíme sa urobiť krok späť a pozrieť sa na všetky naše nariadenia a dohody, aby sme mohli zasahovať do veci lepším spôsobom. Napríklad niektoré krajiny zablokovali niektoré webové stránky, niektoré nie kvôli obsahu, ale obsah sa často mení. A takisto poskytovateľia internetových služieb, to je vec, na ktorú sa musíme dôkladne pozrieť. Ďakujem. Jetzt kommt Frau Thank you, and thank you, Madam Costa, for your very... Ďakujem za veľmi dôkladné komentáre. Mladá generácia očividne tieto problémy a možnosti chápe ako svoj, svoju automatickú činnosť. 41% malých detí medzi 12 a 14 e, rokmi používať každodenne mobily, 48% však nie je spokojných s obsahom, ktoré nachádzajú online. Je tu však veľké množstvo možností, ale naozaj treba bojovať s týmito skutočnými nebezpečiami. Sexuálne obsahy, rôzne zpoplatňovanie online a takisto nárast sociálnych sietí mladých Množstvo mladých e, týmto spôsobom e, spravujú svoje vzťahy a to vychádza e, z zneužívaniu, týranie po internete a šikanovanie. To všetko sa v Spojenom kráľovstve dostáva niekedy ľudia si berú život. Naše deti musíme takto chrániť. Treba zvyšovať povedomie u rodičov, to je dôležité mať určitú literárnosť o médiách a výpočtovú e, povedomie. Takisto o stránkach sociál, sociálnych sietí treba zvyšovať povedomie a takisto pokiaľ ide o disponibilných nástrojoch. Takisto blokovanie v prípade por- detskej pornografie, cirkulovanie týchto vecí, z rozbitie tých pedofilných skupín. Musíme však mať lepšiu koordináciu a spoluprácu a výmenu informácií k týmto veciam a čo môžeme dosiahnuť. Viem, že je tu určitý mix, ktorý by sa mal skladať politiky a sebaregulácia. Treba byť reaktívni a treba zabezpečiť, že naozaj podnikneme kroky, pretože v poslednom v neposlednom e, dôsledku sa budeme snažiť rozhodne konať, pokiaľ ide o internetový obsah, aby si mohli užiť čas, ktorý tam trávia, aby boli bezpeční. A využiť teda mnohé, mnohé užitky, ktoré sa skýtajú. Ďakujem. Petra, nech sa páči. Ďakujem aj za prezentáciu zámeru v tvojej správe. Myslím si, že ochrana mladých na internete je jedna z najťažších tém, ktoré vôbec možno riešiť a myslím si, že všetci z Nemecka vedia, o čom hovorím. Keď e, myslíme o štátnej, premyšľame o štátnej zmluve o ochrane mladých, zmluva, ktorá pôvodne zlyhala. Vieme teda, aké implikácie sa napájajú na túto tému. Jeden z rozhodných kľúčov je, je, sú tie kompetencie, to je dôležitá téma a je dôležité povedať, že musíme rozličovať medzi škodlivými a ilegálnymi obsahmi. Ilegálne obsahy sú podľa mňa treba jednoducho vymazať z internetu. Pri škodlivých sa veľmi rýchlo dostávame k diskusii, že to aj v našich členských krajinách je veľmi rozdielne. Aj pokiaľ ide o kultúrny prístup, to vidíme už vtedy, keď sa pozrieme na starý systém dobro, dobrovoľnej kontroly a e, povolovania e, u filmov, veľmi rýchlo zistíme, že filmy veľmi často sa e, vo Veľkej Británie povolujú od 13, v Nemecku od 16 prístupnosť, e, v iných krajinách zasa iná, takže veľké kultúrne rozdiely v Európskej únii v prístupe i v hodnotení toho, čo je škodlivé a čo nie je škodlivé. Takže naozaj musíme si dať pozor všetky tie rozdiely, ktoré majú svoje oprávnenie, aby sme ich nepríliš nivelizovali. Musíme hovoriť aj o rodičoch, o zodpovednosti, o deťoch. osobitne, osobitne sú e, tí, ktorých treba preškolovať Takisto, pokiaľ ide o sociálne siete, je veľká časť, kde ide o otázky ochrany dát. To v iných oblastiach treba tiež riešiť. Treba tiež zohľadniť otázku, ktorá súvisí s detskou pornografiou, tu sme už riešili, že, že by sme nemali vyliať aj dieťa s tou vaničkou, ako sa hovorí, že treba dať pozor na otázky kontroly, sebaurčenia, kontroly komunikačných tokov. Naozaj sme tu na e, veľmi, veľmi úzke, úzkom chodníčku a dúfam, že sa nám spoločne podarí nájsť dobré riešenie nájsť dobré riešenie, čo by využili mladí i deti ale na druhej strane, aby sme sa postarali, aby aj sloboda internetu aby sa na druhej strane neobmedzili slobody, teda aby sme našli slobodnú cestu komunikácie. A to je tá zložitá otázka, v ktorej sa nachádza, situácia, v ktorej sa nachádza ochrana mladých. Ďakujeme Petra a teraz Marieta. Ďakujem veľmi pekne, budem stručná, pretože už mnohé odznelo. Chcem poďakovať spravodajcovi, je to dôležitá téma. Sú tu očividné riešenia. Jeden z nich je, sú defaultné nastavenia súkromia pre mm, mladých, ale treba tiež zdôrazniť, e, posilniť názor, ktorý tu zaznel, že je veľký rozdiel medzi tým, čo je ilegálne a čo je neželané. Neželané samozrejme sú veci, ktoré možno rôzne e, interpretovať tento pojem. Môžu to byť stimuli z rôznych dôvodov, identifikovať určitý obsah ako neželaný, ale nemusí to byť rozhodnutie objektívne. Takže musíme tiež veľa investovať do toho aby e, e, mladí ľudia robili e, roz, zodpovedné rozhodnutia. Mnohé tu zaznelo o sebaregulácii, zodpovednosti priemyslu. Ja nie som za príliš, prílišnú byrokraciu, veľkú reguláciu, nutenie vlád zasahovať do životov ľudí, ale chcem povedať, že je to veľmi krehká rovnováha a treba sa pozerať na to, kto by mal dôvod regulovať internet. Týmto spôsobom tiež učíme e, staré generácie, čo musia. To smeruje k elementárnej časti našej otvornej demokracie. Bude to súdca, ktorý bude posudzovať, či je to legálne, alebo bude to spoločnosť. Ak to bude spoločnosť, aké riziko by tu malo byť z prievodných e, škôd. Proak- príliš proaktívny prístup smerom k blokovaniu alebo e, k odstraňovaniu určitého obsahu. Kto je zodpovedný za toto, za tieto rozhodnutia? Kto z toho môže profitovať? Na koho to môže mať sprievodné dopady? Je dôležité hovoriť aj o separácii tých právomocí, kto bude príjmať rozhodnutia. Bohužiaľ sme boli svedkami toho, že je tu riziko e, toho strmého kopca, tak povedel. Pamätám si, keď minulý rok sa hovorilo o blokovaní s komisiou, kolegyňa a Ema veľmi e, nadnesla vtedy tému, ktorá sa diskutovala veľmi živo otázke web stránok detskej pornografie. Nikto, kto nie je proti škodlivosti tohto, ale taký prílišný tlak smerom do iných oblastí, od ilegálnej až k neželanej tematike, kde sa potom priemysel bude snažiť e, zablokovať určité stránky. Je to legitímne. Európska komisia nás uistuje, že tento, toto obvinenie zo, z takéhoto sklznutia bolo e, neo, e, neopodstatnené, ale teraz sa nám ukázalo, že to boli oprávnené obavy a že ich treba brať vážne, že sme videli stránky, ktoré bez súdneho rozhodnutia boli zablokované právne postupy v Amerike, ovplyvňujú podniky aj občanov, a užívateľov určitých platform online i tu. Takže myslím si, že celá táto diskusia má mnoho veľmi dôležitých zložiek. Spravodaj, spravodajcovi, spravodajkyni želám veľa úspechu. A chcem povedať, že ak aj nelegálne, neželané obsahy nebudú viditeľné na internete, neznamená to, že zmizli a neznamená to, že problémy za nimi sú vyriešené a že je tu nejaké trvalo udržateľné riešenie. Takže pozerajme sa na plný obraz thank you. Now, uh, Mrs. Sanici. Ďakujeme pani Sanici. Grazie, presidente. Io mi complimento. Ďakujem, pani predsedkyňa. Musím pani Kosta naozaj eh, dôrazne poblahoželať k tejto správe a som e, naozaj vaš, e, eh, s vami mám rovnaký názor. Ide tu o viac než televíziu, pre internet sa stal oveľa viac priestorom socializácie mladistvých, mladých. Má to vplyv na ich správanie a vieme, že táto správa sa neobmedzuje len na tému online pedopornografie, ale že to je aj téma e, inej správy e, vo výbore Libe, ale sú tu aj predsa iné aspekty práva a prístup a ochrana to všetko sú dôležité témy, keď ide o to, o chrániť mladých pred nebezpečnými a nevhodnými aspektami digitálneho sveta. Nesmieme sa e, vy, vyprofilovať smerom k takej politike, ktorá by vlastne mala za cieľ ten čas strávený na internete skracovať, pretože za tým sú vlastne iné problémy než tento časový. Ale želám vám veľa úspechu. Nech sa páči, kolega. Toto je veľmi dôležitá správa určite. Veľmi dobre zapadá do celého množstva aktivít, ktoré prijímame, pokiaľ ide o slobodu na internete a aktivity na internete, súčasne ochraňujúc najmladšiu generáciu, ktorá vychádza z, tradičných z tradičných vzťahov, nahrádzajúcich čoraz častejšie kontaktami na sieti. Súhlasím s väčšinou poznámok, ale čo by som rada dodala, je nasledovné. Pokiaľ ide o verejné rozpravy, národné vzdelávacie programy, ktoré by e, smerovali na jednej strane k príprave e, k tomu, že školy zaostávajú, pokiaľ ide o médiá a internet. Väčšina učiteľov, ktorí, ktorí sú veľmi dôležitými vzormi pre deti, nemajú predstavy o tom, ako komunikovať, čo je internetový obsah. A toto určite je prirodzený výsledok e, generačnej priepasti medzi generáciami. Je teda veľmi dôležité <clears throat> zorganizovať e, informačné kampane o prípadných nelegálnych a škodlivých obsahoch na internete. A ďalej potom kampane o sociálnom povedomí o, o problematike. Takisto je veľmi dôležité podporovať seba kontrolu Eh, rodín, mladých ľudí, kontrola zo strany rodičov. A tu opätovne eh, máme generačnú priepasť, kde často eh, nie je tu schopnosť týchto generácií dobehnúť, poznať informácie, aké obsahy majú akým obsahom majú prístup. A nie je zložité naozaj získať prístup k škodlivým obsahom. Takže čo treba urobiť, je hovoriť s mladými ľuďmi, e, aby si uvedomili nebezpečenstva, ktoré tu sú. Väčšina národných vzdelávacích systémov toto nerieši. Sme naozaj v pozadí e, e, technického vývoja, ktorý tu prebieha. Ďakujeme teraz pán Fontána. Ďakujem, pán, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať spravodajkyni. Myslím si, že nemala ľahkú úlohu. Kolega Boris mi naozaj, e, po, naozaj povedal to, čo som ch chcel e, povedať. Už ja, pokiaľ ide o zákonodárne otázky, je tu veľmi ťažké e, byť smysluplným zákonodárcom, pretože technika po, postupuje veľmi razantne a je veľmi ťažké alebo takmer nemožné mladých alebo detí chrániť, pretože čoraz e, viac nových ciest a techník sa nachádza. Ďalší druhý bod e, je senzibilizácia e, a to už na základnej škole a dokonca i v, rodine. Je tu naozaj tá priepasť, je veľký problém Mnohí rodičia nezvládajú túto problematiku, nerozumejú internetu. Bude na tom treba ešte veľa pracovať, aby aj v rámci rodín sa dobre chápalo, aké nebezpečenstva majú pred sebou deti, keď e, idú na internet. Aby sa tieto nebezpečenstva pochopili, treba mať určitú, určité pochopenie, rozumieť veciam, sociálnym sieťam napríklad. Ďakujem. Ďakujem, pán Fontona. A teraz zástupca komisie, e, ktorého žiadam o slovo. Želáte si vystúpiť? Thank you. We welcome the... Ďakujem. Vítame e, rozhodnutie parlamentu vypracovať takúto správu i dnešnú diskusiu. Zo pár bodov by som chcela e, podčerknúť a možno vyjasniť. Chcem povedať, že za posledné rohy sme si všimli zo strany výskumu, že došlo k veľa zmenám v spôsobe, akým mladí používajú technológie. Všimli sme si, že deti čoraz skôr e, používajú internet, často sú to už vek, je to vek okolo 7 rokov, čoraz častejšie sa, sa používajú e, čoraz komplikovanejšie formy napojenia sa, Eh, hovorili o tom pre, pre, eh, predrečníci, ide o súkromie a rôzne nebezpečia eh, obsahu na internete. Takisto sme si všimli nedostatok kvality primeraného obsahu pre deti na sieti. Takisto predrečníci hovorili o tom, že, je tu, že sú tu materiály ktoré, na sieti, ktoré e, ukazujú zneužívanie mladistvých Veľmi správne sa tu hovorilo o e, programe Bezpečnejší internet, ktorý beží ešte do roku 2013. Už sme dosiahli veľké úspechy v rámci tohoto programu. Je tu sieť bezpečnejších internetových centier v, č- e, v e, členských krajinách. Sú tu osvetové strediska, horúce linky a pomocné strediska. Hovorili ste o tom napríklad informačné kampane, zasadnutia s učiteľmi, školenia učiteľov, e, rodičov, výskum v tejto oblasti takisto. E, jeden z najväčších prieskumov sa uskutočnil v roku 2010 25 členských krajinách a to nám dalo dobrý pohľad na vec, na stav v tejto oblasti. Tieto výsledky výskumu, ktoré treba vidieť, je, e, ako povedala väč- väčšina predvečníkov, sa táto oblasť výrazne mení a neustále mení. Je, čas, je ťažké držať krok po legislatívnej stránke. Komisia teraz eh, už navrhuje, keďže eh, o rok vyprší ten program Bezpečný internet, navrhuje komisia podporu, finančnú podporu e, akcií, ktoré sú relevantné pre internet, e, pokiaľ ide o deti. V zásade komisia navrhuje investície do interoperabilných zdrojov, databázy, paneurópske sieti, siete a tiež zdieľanie vedomostí na zlepšenie výkazníctva pokiaľ ide tieto spomínané obsahy. Takisto treba posúdiť e, tú stránku e, e, presadzovania, ako možno e, pomôcť ľuďom pri správnych rozhodnutiach, keď sú na sieti Treba zlepšovať aj kvalitu obsahu na sieti. Komisia samozrejme, že má, teda predložila návrh ochrany údajov. Súčasne však, keďže mnohí predrečníci hovorili o tom, že komisia podporuje sebareguláciu priemyslu, na, e, spravodajskyňa už spomenula, spomenula e, prácu komisárky Cruz 21 e, spoločnosti vstúpilo do dňov iniciovanej koalície. Sú tu sociálne siete, mobilní pr- e, prevádzkovateľia, výrobcovia e, mobilov, ale zapájajú sa i tretie strany, mimovládky, výskumníci, aby diskutovali o piatich témach, ktoré spravodajca pomenoval. Lepšie výkazníctvo, napríklad širšie použitie klasifikácie obsahov, použitie rodičovskej kontroly. Koalícia bude mať prvú revíziu, ktorá sa urobí e, implementácia týchto 5 bodov, 5 bodov a revízia sa uskutoční v lete. Boli sme v kontakte s pani Kosta a tešíme sa na jej správu. Ďakujem. Thank you, Mrs. Radu. Ďakujem pekne. Pani Kosta, chceli by ste sa vyjadriť? Len eh, veľmi pár slovami chcem poďakovať viacerým kolegom aj komisii, samozrejme, pretože samozrejme dobre chápem, že toto je téma veľmi citlivá. A viem, že je nevyhnutné zapojiť všetkých, ktorí majú nejakú mieru zodpovednosti, vidiať takúto otázku, ktorá má obrovskú, obrovskú dôležitosť a je nevyhnutné, aby sme zvýšili svoje poznanie tejto témy naozaj to musíme považovať eh, za mm, unikátnu možnosť v rámci našej histórie. A rada by som poďakovala tým kolegom, ktorí otvorili eh, tie dôležité témy, ako pán kolega Boris, eh, Saniky a ďalší. Je naozaj zrejme, že musíme brať do úvahy všetky tieto témy, všetky tieto otázky. No a samozrejme to, čo musíme spraviť, je, e, musíme zabezpečiť adekvátnu rovnováhu. Rovnováhu, ktorá, bude, ktorá musí byť nevyhnutá teda nielen medzi slobodou prístupu k informáciám, slobodou vyjadrovania, a slobodou správania, ale musí ísť aj o nevyhnutnú e, ochranu, ktorá je veľmi dôležitá. Nezabúdajme na to, že tieto práva keď sa pozráme na, na oblasť zmluvy a ochranu mladistvých, tak to je téma, ktorá je vykladaná ako prvok, ktorý, ktorý je e, ovládanie kontrolovaný zmluvou. A teda e, otáz oblasť e, slobody prejavu a slobody participácie, tak sa musíme pozrieť vždy aj na iné práva. Musíme si brať do úvahy predovšetkým oblasti ľudskej dôstojnosti, ochrany ľudskej dôstojnosti a zároveň neškodného tak fyzického, ako aj psychického rastu a vývoja jedincov. To je niečo, čo musíme brať do úvahy. Myslím si, že sa na to musíme pozrieť najmä na, na smernicu o pornografii e, detí. E, to je téma, ktorá má veľmi zaujímavú diskusiu. Ľudia už viackrát spomínali oblasť kultúrnej diverzity a zároveň e, musíme sa pozrieť na odlišné rôzne prístupy, najmä e, keď sa pozráme na dve rôzne vekové kategórie, o ktorých tu hovoríme. Keď hovoríme o zneužívaní, tak sa musíme pozrieť na ten celkový e, objektívny alebo subjektívny spôsob, ako e, ako dieťa môže vyjadriť svoju, eh, svoju vôľu. Je to stále veľmi eh, náročná téma. Musíme si ale uvedomovať, že veľa z toho, čo ste práve povedali, si bude žedovať dobrú rovnováhu, najmä keď skúmam všetky tieto veci. Naozaj je veľmi dôležité, aby sme skúmali nielen digitálne aktivity, ale zároveň, aby sme, hm, ako hovorili rodičia, aby aj rodičia boli veľmi dobre informovaní o tom, čo sa deje. Zároveň je veľmi dôležité, aby sme, aby sme si uvedomili, že nebudeme mať nakoniec v ruke e, nič viac a nič menej, než to, čo môžeme priame slovom pomenovať obchod s ľudskými bytostiami. Takže veci sa menia dnes, už aj deti môžu mať úplný prístup k obrovskému obsahu, veľmi ťažko sa to reguluje a obmedzuje Takže to je niečo, čo, čo všetci podporujeme a musíme v tom samozrejme aj napredovať. Týka sa to predovšetkým mobilného internetu, mobilných e, sietí a po druhé aj sociálnych sietí. Máme tu dva rôzne experimenty, ktoré prebiehajú a sú tu dve oblasti, na ktorých budeme musieť pracovať oveľa viac než v minulosti. No a zároveň, čo sa týka sociálneho priestoru, sociálnych sietí na internete, tak tie sa stali stále, tie sa stali stále dôležitejšími, najmä čo sa týka prístupu k informáciám. Mali by sme tam možno mať rôzne formy výstrach, varovaní pre rodičov, varovaní pre deti. Malo by to byť niečo, čo by sa malo objaviť na obrazovke, čo by E, malo nejakým spôsobom varovať rodičov, detí, že to, čomu sa snažia pristúpiť, môže byť e, škodlivé, môže ich poškodiť nejakým spôsobom. To chceme teraz výrazne propagovať. E, školy a oblasť vzdelávania sme mali len stručný príklad, je naozaj pravda, že deti častokrát veľmi Eh, rýchlo začínajú používať eh, internet už ako 7-roční. Niekedy sú aj oveľa mladší vo veku 4 rokov a školy čelia stále novým výzvam majú niektoré zručnosti, ktoré už majú rozvinuté, ktoré zvládajú a eh, pomocou týchto zručností sa dokážu na internete vyznať možno veľa lepšie než ich rodičia. Dokážu používať internet, ale nedokážu poriadne ani čítať, čo sa tam píše. Ehm, takže je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa na to pozreli z oblasti eh, všeobecnej gramotnosti. A možno práve v tejto správe by sme mohli eh, vlastne inkorporovať alebo zahrnúť aj oblasť digitálnych zručností ako kľúčovú tému, rovnako aj otázku kvality. Kvality, ktorá je kľúčová predovšetkým pre školy, pre vzdelávanie. To by mala byť naša povinnosť. No a samozrejme, mala by tu byť podpora nielen pre túto myšlienku kvalitatívnych programov, ale mali by sme podporovať aj um, otázku rozšírenia ochrany, tak aby sme zabezpečili, že všetky tieto aktualizácie, všetky tieto nové prvky budú k dispozícii pre učiteľov hneď a bezprostredne. Čo ešte je zároveň tiež veľmi dôležité, je využívať e, úspešné postupy, posudzovať úspešné postupy, ktoré sa nachádzajú v rôznych členských štátoch, ktoré už môžu byť vyvinuté. Počuli sme naozaj veľmi veľa o tom, e, čo už bolo úspešne dokázané a je naozaj dôležité stavať na týchto skúsenostiach. E, počuli sme o rôznych centrách, ktoré fungujú v jednotlivých krajinách, ktoré sú venované programu bezpečnejšieho internetu a bolo by naozaj veľmi užitočné, aby sme mali našu vlastnú sieť ktorá by poskytovala pomoc, ale tak pre komisiu, ako aj pre členské štáty, aby sme dokázali vytvoriť nové dohody a nové pravidlá a zároveň nové štandardy. Je naozaj veľmi dôležité, aby tieto dohody vychádzali práve z takejto bázy, ehm, z takéto platformy, pretože nie je žiadna pochybnosť o tom, že najlepšie riešenia sú tie, ktoré sú postavené na vytváraní vzájomných aliancií a dohôd. Potrebujeme skutočne nájsť istú, isté systémy, ktoré sú vhodnejšie, jedným viac hodne, vhodné ako druhé. Ale keď sa pozrieme na oblasť zneužívania súkromia a útokov na dôstojnosť detí, tak je naozaj veľmi dôležité, keď tieto skúsenosti sú vymiňané, tak aby sme ich používali najmä zo strany tých, ktorí dizajnujú takéto profily na internete. Takže tieto dáta, ktoré napríklad deti umiestňujú na, na Facebook, môžu to byť veľmi nevidné dáta, nevidné informácie, neuvedomujú si, že tie niekto potom zbiera, systematicky ich analizuje. Takže možno aj vzhľadom na skutočnosť, že pani Revingova navrhuje o tomto smernicu, možno by sme sa mali oveľa viac zaoberať oblasťou systémov, ktoré by eh, poskytovali dobrú rovnováhu medzi vzdelávacím aspektom ohranou, ochranou eh, dôstojnosti a ľudskej, ľudských bytostí a tej strany, ktorá predstavuje viac zneužívania a nebezpečia. Je veľmi dôležité, ako som už e, hovorila skôr, a pán, e, pani Fontana o tom potom ďalej hovorila, je naozaj veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že deti veľmi rýchlo získavajú prístup k novým formám komunikácie. A nemali by sme byť možno, nemali by sme sa možno preháňať to s našimi obavami, ale Zároveň si musíme uvedomiť, že sú tu e, formy zneužívania, ktoré sú oveľa nepriamejšie a možno také jemnejšie než detská pornografia. Nemusí to byť hneď také tvrdé. Viem, že to je komplikované, ale som presvedčená, že s vašou pomocou a s pomocou komisie by sa nám malo podariť nájsť dobré riešenia. Myslím si, že niektorí predchádzajúci rečníci o tejto téme už hovorili, že v tejto téme sa oveľa viac dokážeme dosiahnuť na, na cieľoch, ako na tom, čo použiť na to, aby sme to cieľa dosiahli. Budeme aj o tom veľa debát. E, môžem vás uistiť, že to bude súčasť e, celkovej otázky toho, ako regulovať internet e, múdrym a rozumným spôsobom. A ako vidíme, v rámci aktivít všade v Európe o kontrole internetu rozhodne nie je jednoduchá. Chcem vám teda pripomenúť, že budeme mať predstavenie návrhu správy 25. apríla, budeme hlasovať a schvalovať správu pani Kosta 20. júna. Teraz sa mm, dostávame k ďalšiemu bodu na programe, je to bod číslo 13. Spoločné ustanovenie o európskych fondoch a zároveň nahradenie starého e, nariadenia. Odpovednou osobou je pani Penerába Atu, je tu spravodajkyňou pre túto tému pre dva legislatívne správy. Jedna je to z výboru REGI a druhá je z výboru EMPL. Budeme najprv zvážovať návrh stanoviska o spoločných ustanoveniach v prípade európskych fondov. Komisia navrhuje, eh, aby sme vytvorili spoločnú sadu pravidiel pre ďalšiu generáciu fondov e, zo štruktúrálnych oblastí. Vytyčuje to sa tu celá séria spoločných ustanovení v rámci všeobecných e, kritérií, e, partnerstvo, viadrovňová samozpráva, rovnosť medzi mužmi a ženami, udržateľnosť a súlad pre uplatňovanie európskeho národného práva. Je to kľúčový legislatívny návrh pre budúcu generáciu štrukturálnych fondov, ktoré e, tvoria približne tretinu celého európskeho rozpočtu a zároveň to je dôležité preto, aby sa nám podarilo dosiahnuť ciele EU 2020. Ako som už hovorila, e, kľúčovým výborom je REGI. Tento výbor bude schvalovať svoju správu e, v júli. Teraz by som dala slovo Malike, nech sa páči. Ďakujem pekne, Helga. Vážení kolegovia, ako ste nám pripomenuli, 6. oktobra komisia schválila sériu legislatívnych návrhov, ktoré budú definovať koheznú politiku Európskej únie na obdobie 2014 až 2020, je to teraz na parlamente a rade, aby preskúmali a prepracovali tento návrh, tak aby sme ich mohli mať pripravené do konca tohoto roka. Práca práca mm, na, na, na riadenia, ktoré ovplyvňujú až tretinu rozpočtu, e, je veľmi ďaleko. Tvorí to druhý najväčší e, celkový balík výdavkov po polnohospodárstve. Takže aby sme mali predstavu, že o čom hovoríme a samozrejme do veľkej miery to prispieva aj e, k financovaniu celého radu rôznych projektov, ktoré prebiehajú v rámci Európskej únie. Kohezná politika Um, je najväčším príspevkom Európskej únie v oblasti kultúry. A teda, keď hovoríme o kultúre, to je téma, ktorú zaoberáme my v našom výbore, tak je to uh, vlastne najväčší prispievateľ. Najväč, pe, najviac peňazí ide z kohezného fondu. Aby sme dostali Európu z recesie, tak úsporné opatrenia nestačia. E, hovorili sme už o šetrení predtým, najmä keď sme diskutovali o európskom semestri. Bolo to veľmi jednoznačne povedané, že šetrenie samo o sebe nepostačuje a teda je veľmi dôležité, aby sme využili tie nástroje, ktoré máme vrátane týchto fondov, aby sme lepšie našli rovnovážny prístup, tak aby sme dokázali podporovať sociálnu a teritoriálnu kohéziu s cieľom zabezpečiť solidaritu a zároveň posilniť úlohu týchto štrukturálnych fondov tak, aby eh, mali aby bolo zodpovedne zabezpečené financovanie pre naplnenie potrieb občanov Európy. Čo sa týka spoločných ustanovení, tak komisia navrhuje vo svojom súčasnom dokumente niektoré zmeny, tie dve najdôležitejšie zmeny, a tie sú pozitívnymi zmenami, sú, že v prvom rade pôjde o zjednodušenie uplatňovaných pravidiel, pretože jedna sada pravidiel sa bude týkať ehm, všetkých fondov a zároveň bude tu integrovanejší prístup, ktorý bude schválený horizontálne, tak aby sme dokázali skontrolovať, či jednotlivé fondy eh, majú konzistentné ciele, ktoré sa navzájom doplňajú a sú v jednej línii zhruba. A takýmto spôsobom by sme mohli dosiahnuť väčšiu efektivitu. Navzájom sa podporujú. No a druhá dôležitá zmena sa týka koncentrácie financovania ehm, a zníženia celkového počtu cieľov, tak aby sme dokázali tieto fondy efektívnejšie zacieliť. Tieto ciele budú spojené so stratégiou 2020 tak aby sme dokázali e, tvoriť e, udržateľný sociálny a inkluzívny rast. Um, ehm, sústredujúc sa na vlastne tieto e, ciele, to je veľmi pozitívny vývoj, súvisí to so vzdelávaním, je to teda dôležité nielen pre nás, pre náš výbor, ale aj v oblasti výchovy, vzdelávania, sociálnej inklúzie a zároveň to pokrýva celé široké oblasti kompetencií. Takže aj keď tento, aj ak tento text mm, schváluje všeobecné ustanovenia, tak eh, celko, jeho obsah sa nás priamo dotýka a bude zameraný, bude, bude dôležité, aby sme preskúmali niektoré konkrétne pasáže, ako napríklad kapitolu 2, ktorá sa venuje strategickému prístupu rovnako ako ako strategicky pristupovať. Takže je dôležité, aby sme zvážili, akým smerom sa táto oblasť má vyvíjať. Ďalej, čo sa týka Európskeho sociálneho fondu, tak návrh nariadenia je podľa mňa veľmi zaujímavý, pretože okrem iného jedna z tých kľúčových vecí, ktoré tam sú, je to podpora zamestnania, mobility, investície do do celoživotného vzdelávania, na budovanie nových zručností a posilňovanie sociálnej inklúzie, rovnako ako aj boj proti chudobe, mm, na zameranie na mladých ľudí sú tie celkové cieľa. A text zároveň odporúča, aby sme upriamili našu pozornosť na stratégie pre nové pracovné príležitosti a nové zručnosti um, Youth on the Move, čiže mládež v pohybe, um, Európska platforma boja proti chudobe a sociálnu inklúziu, a zároveň podporujeme digitálnu stratégiu a jednotlivé iniciatívy v rámci eh, Únie inovácií. No a po druhé e, sú tu špecifické napredovanie, ktoré už teraz môžeme zúraziť pod článkom 3, e, zúrazňujúc e, rozsah tohoto nariadenia. Tu nájdeme oblasť inklúzie, zníženie predčasného odpustenia školskej dochádzky, podpora rovnosti príležitosti pre primárne, sekundárne vzdelávanie, aby sme ho dokázali poskytovať s vyššou kvalitou a zároveň tu je aj oblasť boja proti nezamestnanosti mladých a zároveň podpora, podpora marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia. Ďalej sú tu ďalšie pecná vyčlenené pre boj proti chudobe a <clears throat> potom je tu článok 9. Podpora sociálnych inovácií aj v prípade, že tento koncept by mohol byť možno lepšie definovaný a bolo jasné, čo myslíme týmito sociálnymi inováciami. No, ako teraz e, určite viete, pracovali sme na týchto témach už pomerne dlho a objavili sa tu rôzne správy. Bola tu správa pani Kosta ohľadom Európskej platformy boja proti chudobe. Bola to správa z vlastnej iniciatívy od pani Haneva ohľadom zníženia preč, pre, predčasnej školskej dochádzky. Nariadenie berie do úvahy aj naše základné priority, ktoré máme. No mám tu niektoré výhrady ohľadom týchto zmien, ktoré sa tu udiali Sú tu niektoré ustanovenia v súčasnom nariadení 2007 až 2013, ktoré majú prvky, ktoré sa už nenachádzajú v tých nových návrhoch. Napríklad úvodné ustanovenie 6 tohoto nariadenia, ktoré spomína program Equal aby sme zároveň bojovali proti eh, diskriminácii a nerovnosti na pracovisku, to sa už neobjavuje v tom novom návrhu. Rovnako to je článok 3 e, súčasného nariadenia, e, ktorý e, hovorí o sociálnej inklúzii a ktorý hovorí o prístupe k vzdelávaniu, k odbornému vzdelávaniu a ten sa už tiež nenachádza v novom texte. Kultúra je teda zastúpená ako prioritný cieľ, hoci je to úzko prepojené s otázkami vzdelávania, sociálnej inklúzie a inovácií a teda aj celkovými cieľmi tejto stratégie. Teda musíme byť naozaj veľmi konzistentní Myslím si, že e, tento multidisciplinárny príspevok kultúry a zároveň e, vzdelávanie cez budovanie zručnosti a know-how, tak aby sme e, zabezpečili nejaký ekonomický rozvoj, to prispieva k sociálnej integrácii a zároveň aj k inklúzii marginalizovaných skupín. A to nie je dostatočne zdôrazňované. A teda musíme explicitne pripomenúť, že tieto kultúrne projekty musia nájsť svoje miesto v tejto schéme. Napríklad napríklad v článku 3, e, aby toto nieslo v podobnom duchu. No a aby som to uzavrela, toto boli také tie prvé myšlienky k týmto dvom návrhom e, ohľadom tých fondov, ktoré sú naozaj veľmi dôležité pre sociálnu kohéziu. Pevne verím, že sa nám podarí e, mať plodnú, užitočnú diskusiu a chcem poďakovať všetkým, ktorí prispejú k tejto debate. Ďakujem pekne, Malika. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že musíme si veľmi dobre prečítať text nariadenia, ktorý presne sa zabezpečuje E, finančnú perspektívu, alebo ktorý popisuje finančnú perspektívu, ktorá sa teraz skončí a musíme pripraviť nové návrhy. Realizácia projektu Európa 2020 je podstatným. Sú tam otázky, ktoré sú podstatné pre všetkých e, oprávnených príjemcov, ktoré využívajú fondy. Avšak v prípade kultúry e, ma, ma prekvapila jedna informácia, ktorá sa týkala otvorenia možnosti investícií iných než len do kultúrneho dedictva. To znamená, že keď napríklad nejaký príjemca alebo opravnený príjemca chce e, zriadiť napríklad moderné múzeum, chce napríklad investovať do digitalizácie kina napríklad, Čiže je to kultúra, ktorá nie, je s, s, na, s, nesúvisí s de, kultúrnym dedičstvom, čiže nemá to nejakých 100 alebo 200 rokov, ale sú to nejaké nové hlavy, To nemôže uskutočniť ani vlastne, keď chceme zabezpečiť podporu kultúry e, európskym občanom na takej úrovni, tak musíme aj tomuto venovať pozornosť e, a určite budeme ešte diskutovať o, o otázke vzdelávania. Pretože, ako vieme, ani komisia, komisia nám nedáva žiadne záruky, ktoré sa týkajú vzdelávania aj keď sú to otázky, ktoré súvisia s, s politikou pre mládež. Um, takže ja si myslím, že bolo by dobré, aby sme s tými e, text, ktorý by bolo v nariadení, už e, tiež bol napojený na tie programy, o ktorých budeme my potom tu, e, ktoré to budeme my potom schváľovať, ako napríklad Erasmus a podobne aby sme teda nestratili mnohé cenné programy, ktoré sme, vlastne sme doteraz mali a ktoré boli dobré. Ďakujem pekne. Madame la Présidente. Euh, je voudrais rapidement reprendre quelques points euh, que, puisque... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, aby som sa chcela len stručne dotknúť niekoľkých, alebo vyjadriť stručne. Takže je dôležité sústrediť sa na efektívnosť, um, musíme samozrejme byť veľmi um, opatrní, pretože toto nariadenie um, navrhuje um, určité hodnoty a regióny sa budú musieť rozhodnúť uh, o maximálnej hodnote. A keď sa pozrieme na hodnoty, ktoré navrhuje komisia, tak v podstate tam na vzdelávanie je ako si len minimum. Tak uh, to nepredstavuje nejakú systematickú koncentráciu prostriedkov. A takisto komisia by chcela zabezpečiť vyššie percento prostriedkov na životné prostredie, na environmentálne priority. Takže čo sa týka, keď sa pozrieme na tieto projekty, tak kultúra sa často vytráca z tých operačných programov. A myslím si, že mali by sme tu, my podľa mňa máme tu povinnosť, aby sa dostatočné prostriedky venovali projektom na kultúru a vzdelávanie. No, potom samozrejme sú tu otázky ako sociálne inklúzie, sociálna inklúzia, vzdelávanie. To, to musí, všetky tieto veci musia byť prioritami. Pán Matula aceste regulamente și, în primul rând, într-adevăr, cum s-a spus aici, trebuie să... Niekoľko pripomínok z mojej strany, ako bolo vždy povedané, musíme byť veľmi opatrní, pretože toto nariadenie má, svojim cieľ, má za cieľ zjednodušiť všetky pravidla, avšak zároveň je treba skoncentrovať koncentrovať sa na ciele. Avšak čo takáto koncentrácia na ciele skutočne znamená? Znamená, že je potrebné, aby prostriedky vlastne sa sústredili a tým pádom budú k dispozícii skôr na financovanie veľkých projektov, ešte väčších než v minulosti. A potom my vieme, my tu máme projekty, ktoré sú v oblasti kultúry, vzdelávania, médií a tieto skutočne majú aj hod, veľkú hodnotu, aj viditeľnú hodnotu a často sú to aj malé prostriedky, ktoré prinášajú viditeľné výsledky. A potom tu existuje to riziko, že všetky tie tzv. malé projekty nebudú môcť byť v budúcnosti financované. Takže na toto si musíme dať pozor v našom výbore. Musíme nájsť eh, také riešenia, aby tieto projekty v oblasti kultúry mohli naďalej prežiť. Aby naďalej vlastne boli oprávnené. Ďalej by som chcela brať vašu pozornosť na ďalší aspekt eh, problémový. Eh, regióny v Európe sú veľmi rôznorodé, rozmanité. a je potom veľmi ťažké e, len tak e, dva regióny v dvoch člen... Niekedy, to, niekedy aj dva regióny v jednom členskom štáte už nie je možné dať e, do jedného vreca. Takže to je tiež ďalšia hrozba tejto koncentrácie. A preto je určite lepšie, keď by sa prijímania, pri, rozhodnutia prijímali na tej úrovni, kde sa budú aj uplatňovať A ďakujem spravodajcovi, predsedajúca. Ďakujem pekne pánovi Matulovi. Hlási sa o slovo ďalší člen. E, ďalší poslanec nie, tak by som dala slovo komisii. Ste pripravení odpovedať? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som Rachel Angris, e, DG Regio regionálna politika, takže ja by som sa dotkla niektorých otázok, ktoré súvisia s E, dotknutých alebo diskutovaných nariadení a potom kolegovia budú hovoriť o nariadení o sociálnom fonde a ERTS. Takže ja by som teraz chcela povedať, že komisia veľmi oceňuje pozitívne vyjadrenia správodajcu. My sme sa naozaj veľmi snažili e, zabezpečiť to zjednodušenie, aby bolo vo všetkých našich návrhoch. Takisto aj čo sa týka tematickej koncentrácie, počula som aj pozitívne vyjadrenia, aj určité otázky, ktoré boli položené na túto tému, ale je to vždy dobre počuť pozitívne slova. My sme sa snažili v budúcnosti zabrániť fragmentácii našich prostriedkov, pretože ako viete, mnohé z kritík kohesnej politiky v minulosti sa týkali práve toho, že sme sa snažili príliš eh, ako keby to len tenko eh, distribuovať, to znamená, že len natenko teda natrieť maslom chlieb a to bolo, takáto kritika odznela aj z parlamentu, aj z spoločenstva, takže sme chceli v budúcnosti zabezpečiť eh, ten lepší, viditeľnejší dopad. Takže čo teda sa snažíme robiť s tými tematickými cieľmi. Tak ako spravodajkyňa povedala, sú odvodené od stratégie Európa 2020. To je stratégia na európskej úrovni pre, pre všetky zúčastnené strany, aby sme sa dostali z krízy a zabezpečili dlhodobý rast. Takže toto tematické ciele sú odvedené z tejto stratégie, sú to ciele a sú tým pádom odrazené aj v nariadení, ktoré bude e, sa týkať jednotlivých jednotlivých eh, fondov, avšak eh, netýkajú sa eh, toho, kto, oprávne, kto je oprávnený a tak tu by som sa práve teraz dotkla nariadenia o ERDF, pretože Ehm, k tomu sa niektorí rečníci vyjadrovali, pýtali sa na otázku koncentrácie, takisto, že je treba sústrediť sa na vedu a vzdelávanie, konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a miestnej ekonomiky, pretože toto sú práve veci, ktoré boli identifikované, že práve pre ERDF je toto najdôležitejšie, aby týmto spôsob, takto prispieval do tejto stratégie ERPA 2020. Potom však je to na regiónoch, akým, spôsobom si to skoncentrovať koncentrujú. E, bola tu otázka, ktorá hovorí, že to, čo nespada pod kultúrne dedictvo, bude, bude, vypadne. Ale napríklad tu máte malé a stredné podniky, čiže ja si viem predstaviť, že je projekt v rámci kultúrneho dedictva, ale je napojený na konkurencie schopnosť malého stredného podniku a podobne aj v tom nariadení o RDV, e RDV e je takisto spomínané možnosti investovať investovať do projektov, čiže aby ste len vedeli, že nie znamená, že keď nejaký projekt nie je úplne konkrétne spomenutý ako tematický cieľ, že tým pádom nebude oprávnený získať prostriedky. Ďalej, čo sa týka kondicionality ex ante, ehm, teším ma, že ste sa k tomuto vyjadrili aj vo vašom stanovisku, pani spravodajkynia. Len prospech všetkým, ktorí sú tu prítomní, si dôvod, prečo sme to zaviedli, je, zabezpečiť, aby naozaj existovali, aby boli čo najskôr zabezpečené podmienky pre úspech projektu, pretože z minulosti boli také prípady, kedy buď eh, rámec politiky alebo mm, rámec inštitúciálny nebol splnený. Napríklad mali sme peniaze pre malé a stredné podniky, ale nemali sme dostatočné stratégie, že či, tá, že či to, ten projekt vôbec zapadá do toho celého pro, do, do, do tých tých, e, do toho, o čo šlo v tom danom regióne, čiže je potrebné splniť príslušné podmienky. Teraz by som dala slovo kolegovi, ktorý sa vyjadrí k Európskemu sociálnemu fondu. Príjemne popoludne. Ja pracujem na generáliteľstve pre zamestnanosť a chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, čo tu odznelo, teda výhrady voči Európskemu sociálnemu fondu a jeho rozsahu pôsobnosti a o konkrétne oblasti kultúry. Chcel by som povedať, že cieľom Európskeho sociálneho fondu, tak ako je zadefinovaný v zmluve, je, je zabezpečiť lepšiu zamestnateľnosť európskych pracovníkov alebo ľudí, ktorí chcú pracovať, tak je to uvedené aj v zmluve a takisto je to uvedené aj v našom návrhu nariadenia. To je vlastne aj logika, ktorá stojí za všetkými našimi návrhmi, aj všetkými ustanoveniami, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho fondu. Mm, tento prispieva veľmi. Hlavným cieľom stratégie EU 2020 v oblasti vzdelávania mm, zamestnanosti, sociálnej inklúzie a boja proti chudobe, kde rozsah e, použitia ustanovený je v článku 3 toho nariadenia a veľmi úzko odráža rozsah e, pôsobnosti, pričom hlavnou tematickou, hlavným tematickým cieľom je zamestnanosť a vzdelávanie a tretím je sociálna inklúzia a boj e, proti chudobe. Čo sa týka súčasného nariadenia, je jasné, že komisia e, posilňuje prioritu vzdelávania a sociálneho začlenovania a boj proti chudobe, osobitne v súčinnosti s stratégiou Európa 2020 a jej cieľmi. Kultúra ako taká nie celkom je spomenutá v tematických cieľoch, ale je to veľmi úzko napojené na tematické ciele v oblasti vzdelávania a tak ako nám to aj Rachel pripomenula, tieto tematické ciele by sa nemali zamieňať s e, e, podmienkami oprávnenosti projektov na financovanie. Napríklad majú určitú súvislosť so vzdelávaním alebo sociálnou inklúziou a to tým pádom sa vráti späť k tým kritériám, ktoré ešte ustanovili členské štáty a ich riadiace orgány. Ja by som taktiež sa chcel odvolať na to, že tu chýba odvolávka k programu E, týka sa to teda programu e, e, vacieho obdobia do roku, od roku 2006 a my sme chceli v súčasnom nariadení vyzvať členské štáty, aby vlastne sa poučili z podobných iniciatív v minulosti v tomto programe. To znamená, že Takisto tu bola otázka, ktorá sa týkala mainstreamingu a toto malo veľmi veľký úspech eh, pri, pri programovaní projektov v členských štátoch. Však e, my sme sa snažili zabezpečiť e, e, dodržanie tých princípov, ktoré boli ukotvené v návrhu nariadenia pre Európsky sociálny fond. Napríklad je tu myšlienka partnerstva, ďalej myšlienka rodovej rovnosti, myšlienka nediskriminácie. Toto všetko sú oblasti, ktoré sú veľmi aktívne a prinášajú veľmi veľa zaujímavých výsledkov. Ja by som teda chcel to ukončiť tým, že by som sa odvolal na ďalšie iné európske nástroje. Napríklad ste tu spomenuli Erasmus, aj Youth on the Move, Mládež v pohybe a ESF, Európsky sociálny fond v rámci takýchto tematických cieľov poskytuje alebo podporuje mobilitu ktorá je jedným z hlavných cieľov. Napríklad je aj tu mobilita v zamestnanosti. A preto návrh komisie prakticky tieto nástroje vynikajúco doplňa tieto existujúce nástroje, pretože sa nejakým spôsobom neohrozujú iné nástroje, ani Erasmus, ani eh, Youth on Move, ale skôr sa snaží zaviesť alebo priniesť niečo, čo ešte obohatí tieto existujúce programy a zvýši mobilitu, podporí mobilitu Chcela si sa aj ty dotknúť, e, vyjadriť. Áno, ja som chcela len povedať, že sú e, v niektorých regiónoch svedkami toho, že nečerpajú sa um, prostriedky, tak ako by sa mali, ktoré by mohli, lebo regióny nie sú schopné využiť e, tie prostriedky, ktoré sú im v dispozícii z ESF ktoré sú práve určené mládeži, ako možno nájsť riešenie pre tieto regióny, ktoré nemôžu si to dovoliť. Otázka na komisiu effectivement eu sur euh, euh, les premières années des problèmes d'absorption euh, qui, qui n'étaient pas... Nuž, áno, boli tu problémy s e, absorpciou, čnou kapacitou teda. Takže, pretože aj keď sa v posledných dvoch, troch rokoch situácia zlepšila a absorpčná kapacita sa zvýšila, avšak e, do konca roku 2012 vlastne už boli udelené všetky platby pre ESF. Boli tu platobné požiadavky od niektorých riadiacich orgánov členských štátov. Ale na báze toho, čo ste povedali napríklad konkrétne španielský prípad, tam existujú určité otázky, ktoré e, súvisia s, e, so schopnosťou systému implementovať veci. Došlo tam k určitému spomaleniu pri e, vykonávaní projektov, respektíve implementovaní projektov priamo v teréne. Ale je pre mňa veľmi ťažko sa k tomu veľmi detálne vyjadriť, avšak naše generálne riaditeľstvo sa maximálne snaží pomôcť všetkým tým, ktorí majú určité technické problémy pri e, čerpaní programov, aby nedošlo k tomu, že sa nedôjde k, e, vôbec k, k čerpaniu prostriedkov, a osobitne v Španielsku. Ale ja sa k tomu vám vrátim potom s odpovedou neskôr.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 pozrieť sa na to, akým spôsobom sa využíva Európsky sociálny fond, aby sme mohli posúdiť, že či môžeme nejakým spôsobom preštrukturalizovať existujúce fondy, že či naozaj e, týmto našim pôsobením riešime zamestnanosť mladých alebo nie. No, So that means we will have um, in April um... To znamená, že návrh správy budeme mať a potom sa vrátime k tejto veci a teraz sa posunieme ďalej a to je bod program, to bol bod 15 e, vašeho programu vzdelávanie, odborná príprava a stratégia Európa 2020 Spravodajkynia Mary Hannibal strategický rámec pre európsku spoluprácu vzdelávania, školenie a tréning a odovzdám slovo vám. Nech sa páči. Um. Ďakujem. Správa, ku ktorej si poprvýkrát ideme vymeniť názory, je, ide, e, reaguje na spoločné stanovisko, oznámenie Komisie a Rady k strategickej práce v oblasti európskej e, kooperácie vo vzdelávaní e ET 2020. Chcem teda povedať, o ktorých 2020 hovorím táto správa je vyhodnotením toho, kde sa nachádzame s cieľom dosiahnuť naše vymedzené e, ciele e ET 2020. Očividne si to všetci uvedomujeme a sme informovaní o rozhodnutiach, ktoré robíme momentálne. Predtým, nie tak dávno, ekonomická situácia bola taká zlá, ako je aj dnes – rada prišla so strategickým rámcom, teda e ET 2020, ale odvtedy kontext sa zmenil a všetci sme svedkami ďalších nových prekážok a, a Európska únia i členské krajiny museli prijať určité kroky, aby sa postavili e, určite najhoršej kríze v dejinách EÚ a určite aj v dejinách Európy v tomto a poslednom storočí. Preto sme sa zhodli v Európskej únii na strategicky pre inteligentné, udržateľný e, rast známy ako 2000, Európa 2020. Vzdelávanie tu zohráva dôležitú úlohu a to je dobré, pretože vzdelávanie a tréning sa uznávajú. Sú veľmi dôležité pre chod ekonomiky. sú tu integrované usmernenia pre národné reformné programy členských krajín, e, špecifické odporúčania, známe ako CSR, ktoré majú byť určitým sprievodcom pre reformy, reformujúce štáty. Jeden z týchto cieľov e, 2020 sa e, týka Eh, problematiky skorých odchodov zo školy, ale sú tu dlhodobé, eh, rozhodne dlhodobé prínosy a vytvárajú sa tu rast a pracovné miesta. A preto je dôležitá táto otázka, ktorú musíme zapojiť do akéhokoľvek vyhodnotenia ekonomickej situácii, akékoľvek stratégie. Avšak nie je tu všetko len pozitívne. Európske eh, benchmarky menej než 15 pre, tý, pre týchto najhorších žiakov, to by uh, dlhodobo prinášalo zisky Európskej únii. Pre mňa je dôležité uvedomiť si, že máme tieto ciele, ktoré e, treba ešte len splniť. A to sú, sú otázkou obáv a priťahujú pozornosť komisie. Ekonomická kríza vážne obmedzuje vyhliadky mladých ľudí. Zamestnanosť mladých e, ľudí, nezamestnanosť e, e, narastla od roku 2008 z už vtedy vysokých 15 a na asi 21 v roku 2010. To je petina mladých ľudí, ktorí nemajú pracovné miesta a podiel tých 15 až 20 ročných mladých ľudí, ktorí sa nezdelávajú odborne či na školách, sa e, za toto obdobie takisto zvýšila. 53% e, tých, ktorí skorej opúšťajú školu, sú, sú nezamestnaní. Dopady týchto javov odchodu zo školy e, predčasne sú ťažké. Cieľom je e, zníži, znížiť počet týchto ľudí. Trvalo e, odišli zo školy na menej ako 10 do roku 2020 a v kontexte ekonomickej situácii toto je rozhodujúce. Štatistika, ktorú, ktorú som vám povedala, e, vlastne vedie k rozširovaniu tejto týchto nožníc, tejto, tejto priepasti a naše ciele teraz nedosiahneme, ak chceme vzísť z krízy silnejší, musíme e, vytvárať ekonomický rast. Je veľmi dôležité vzdelávať mladých ľudí. Vedomosti a inovácie. To nás vyvedie z krízy. Toto je naozaj určite mocný, mocný Eh, mo, eh, mocný stimul, eh, kvalifikovaná vedecká sila. Ľudia, ktorí budú mať špičkové kvalifikácie v takejto ekonomike tak veľmi založenej na vedomostiach, musíme sa pozerať na celoživotné vzdelávanie a musíme tu byť aj realistický. Naďalej sa rozvíja a ide o rozvíjanie vašich vedomostí po celý život. To však nie je realitou, našou realitou. E, dospelí e, a ich účasť na celoživotnom e, vzdelávaní sa znižuje. Napriek našim najväčším a najlepším snahám a iniciatívam túto bitvu nevyhrávame. Momentálna úroveň 9% v roku 2010, novšie údaje už nemám, je to tam presne 9,1 ľudí, ktorí pokračujú v určitých formách celoživotného vzdelávania. A je to oveľa menej ako ciele 2020, eh, ktoré majú byť dosiahnuté vo výške 15 populácie. Máme teda nezamestnaných mladých ľudí a dospelých, ktorí sa naďalej nevzdelávajú, Myslím si, že nie sú tu dostatočné e, investície do kompetencií a to oslabuje e, možnosti EÚ vytvárať rast a potenciál vytvárať pracovné miesta. Takže myslím, je to vážne s ekonomickým rastom. Vytváranie pracovných miest, aby sme sa dostali z krízy, na to potrebujeme sa viac zameriavať na celoživotné vzdelávanie a rozvíjanie schopností a oveľa tvrdšie sa musíme snažiť dosahovať ciele, ktoré boli stanovené. A jedna z ďalších vecí, ktoré tu často preberáme vo výbore, a to je e, mobilita vo vzdelávaní. Všetci sme za mobilitu určite, že totiž môže posilniť e, naše vyhliadky do budúcnosti, môže viesť k inováciám, a vo všeobecnosti je to vec, ktorá je určite pro, e, prínosná, má praktické užitky, má praktický prínos pre Európsku úniu ako celok. Musíme podporovať e, túto mobilitu a to je súčasťou správy, ktor, kde budete určite s ňou súhlasiť, e, e, ktorá vychádza v ústretie oznámení komisii. Zhodujeme sa na tom, že sa musíme pozerať na nové zručnosti. Tieto zmeny a výzvy sa objavili oveľa dlhš- skôr, než prišla táto kríza. Požiadavka pracovných miest e, s nízkymi kvalifikáciami, tento, tento dopyt neustále klesá vysoká miera kvalifikácií je potrebná. Nedost, nedávne predpovede sa hovorí o naraste tak, takmer 16 miliónov tých vysoko kvalifikovaných až na 35-percentný podiel zo všetkých pracovných miest v roku 2020. To len ukazuje, aké dôležité sú takéto vysokoodborné zručnosti a ako ich musíme ďalej rozvíjať. Takže toto sú tie základné veci, ktoré komisia navrhuje aby sa udiali. E, určite e, všetci sa zhodneme na nich. Navrhujú určité spôsoby práce. Napríklad tento, táto vzdelávacia ráda by sa mohla obracať na, tú e, na vzdelávacie inštitúcie zohľadom na rok 2020 národné semestre. Napríklad táto rada by mohla Eh, informovať eh, eh, Európsku radu o pokroku. Takže mohol, mohol by tu byť program na tejto rade, pozerať sa na tieto témy, monitorovať ich a posúvať ich vpred. Všetky tieto organizácie spolupracujú e, na tejto veci. Sú tu problé- problémy vo mnohých týchto oblastiach, kde nie vždy e, citlivo pomenovávame veci. Ďalej je tu špeciálny e, nástroj tzv. peer learning instrument, kde rada a predsedníctvo budú, hovoria o vysoko podstavenej skupine k tejto e, problematike. Vytvorí sa multilaterálny prístup, aby všetky tieto veci sa dali spojiť. To je všetko veľmi fajn a malo by sa to prepracovať do detajlov. Čo treba dopracovať detaily, ako sa to vlastne urobí. Je tu naozaj potreba spojiť inštitúcie a strategické myslenie, aby bolo tu lepšie zameranie. Komisia takisto každý rok zorganizuje výmenu názorov so zainteresovanými, kde sa vytvorí nový nové fórum pre vzdelávanie, kde sa bude diskutovať pokrok e, vo vzdelávacích systémoch. To by bola výborná myšlienka. Tá by sa dala urobiť určite ľahšie než niektoré iné veci. Rôzne indikátory v oblasti vzdelávania by pomohli, aby sa zabezpečilo, že tí, ktorí e, e, ktorí sa konzistentne snažia do, e, dosiahnuť ciele 2020, že komisia pre nich predloží nový monitor vzdelávania a, a, a školenia. To bude e, pracovný dokument zameraný na benchmarky 2020 a kľúčové indikátore, vrátane e, kľúčových cieľov po vzdelávaní do roku 2020. Všetky tieto nástroje a tieto aspekty musia byť zmobilizované, aby sa dosiahli ciele 2020 eh, a e ET 2020. Celoživotné vzdelávanie, monitorovanie, Erasmus pre všetkých, eh, to bude budúci názov tohoto programu, to všetko musí byť zapojené V žiadosti a výdavky zo štrukturálnych fondov tak, aby všetky aspekty eh, finančných programov sa využili aby sa čo najlepšie využili pre vzdelávanie a školenie v svetle významu men, e, menovite dost, e, východiska starejšej ekonomickej krízy. Takže to v stručnosti sumarizuje, čo všetko hovorí o znamenie komisie. Určite sa tu bude veľa diskutovať. A toto je len taký predbe, taká predbežná výmena názorov. Hovoríme o, a komisia hovorí o žiakoch, ktorí predčasne opúšťajú školu. E, ide tu aj o vývoj predškolského veku. To, e, tu sa robí o množstvo výskumu, určite o tom viete, ktorý nám ukazuje, že čo sa vlastne deje de- deťom v, v, na začiatku E, svojho života v predškolskom veku. To všetko je veľmi dôležité. Treba pokračovať v tomto e, výskumu, aby sme naozaj, e, aby deti mohli využiť svoj potenciál. Ak chceme, aby naša vedom- a spoločnosť bola vedomostná, toto je dôležité. Musíme zdôrazňovať tieto body. Pokiaľ ide o celoživotné vzdelávanie, Celoživotné vzdelávanie v období, kedy dosahujete dôchodkový vek, je taký e, zlomový bod a, a táto správa i iné hovoria, že okolo toho veku 64 e, dáva spoločnosťam a ľudí, ľuďom, ktorí dlhšie pracujú, e, pre mnohých sa toto nejaví ako zmysluplná alternatíva a my by sme možno mali zvážiť, rozšíriť E, tieto možnosti aj na ľudí aj za e, hranicou dôchodkového veku. A posledná vec, ktorú by som e, spomenula, to je vzdelávanie jazykové, jazykové zručnosti. Je veľmi zložité študovať alebo pracovať, mať mobilitu, ak nemáte tieto zručnosti. Preto by sme mali pokračovať v povz, nielen v povzbudzovaní, ale aj e, vytvárať tlak e, na, na členské krajiny, aby toto vzdelávanie e, silnelo, aby mobilita bola realitou, pretože v praxi nemá momentálne možnosti. Neviem, či je to problém len Spojeného kráľovstva, ale viem, že sa to týka aj iných členských krajín a my ako výbor by sme mali tu na klás dôraz. To, prosím, je sú tie úvodné, úvodné poznámky. Je to veľmi komplexná správa a myslím si, e, že treba odviezť ešte veľa práce na nej a rozvinúť základné politické témy a samotnú implementáciu a jednotlivé inštitúcie a oddelenia zlučovať. No a pretože vzdelávanie a, a tréningy a školenia to je to, To, všet, to všetko, to všetko uh, musí podporovať aj tento výbor v dosahovaní spomenutých uh, cieľov. Ďakujeme pani Hannibal, teraz pán Kelly. Yeah, first of all, uh, thanks to uh, Mary Hannibal for good work. Ďakujem pekne Mary Hannibal za dobrý kus práce v tejto eh, práci, eh, za tejto oblasti, za všetko ostatné, čo robila v oblasti vzdelávania. Je takmer nemožné nesúhlasiť so všetkým eh, tým, čo povedala, zdôraznila všetky dôležité body počiarkla všetko to, čo si treba osvojiť, to, čo je kľúčové a vitálne pre úspech Európy, nielen v stratégii 2020, ale aj nad rámec tohoto strategického rámca, aby sme vytvorili priaznivé prostredie pre lepšiu kvalitu života a prierezovo v celej Európskej únii. Dva body, ktoré by som sa rád dotkol stručne má úplnú pravdu v tom, že počerkuje dôležitosť odbornej prípravy. Ale ja sa trochu bojím, že tí, ktorí sú odkazaní na odbornú prípravu, alebo teda nesprávne zručnosti alebo boli vyškolení v zbytočných zručnostiach, ktoré dostali na miesto tých, ktoré by reálne potrebovali. Takže v podstate nesplňajú svoj účel. A to platí aj v mojej konkrétnej krajine, keď napríklad hovoríme o Európskom e, globalizačnom fonde. Mali tu byť napríklad rôzne fond, kurzy pre jedincov, tak aby sa dokázali prispôsobiť e, novým e, zručnostiam. A namiesto toho dostali zručnosti, kurzy v školeniach a v zručnostiach, ktoré sú vlastne vlastne už staromodné a zanedbané a nepotrebné. Takže tí, ktorí poskytujú tieto kurzy, toto vzdelávanie, by mali rešpektovať eh, tie potreby, ktoré tu sú a zároveň berú do úvahy eh, to, čo do budúcnosti bude naša ekonomika potrebovať. A veľmi dobre kolegyňa počerkala to, že počas najbližších rokov budeme mať 16 miliónov nových pracovných príležitostí pre ľudí, ktoré potrebujú mať takéto nové zručnosti, alebo, zra, alebo a zároveň stratíme 12 miliónov pracovných príležitostí e, v tých starých zručnostiach. Takže tu je obrovský nepomer medzi tým, čo máme teraz a tým, čo bude v budúcnosti, tak aby sme pripravili relevantné pracovné pozície pre ľudí. Zároveň takmer ktorákoľvek pracovná príležitosť, ktorú máte, si bude vyžadovať neustálú aktualizáciu zručnosti a to celoživotné vzdelávanie musí byť skutočne celoživotné. A musíme ho monitorovať na nejaké úrovne, napríklad na európskej úrovni. Ja by som to ešte rád zdôraznil znova, že čo sa týka mladých ľudí a, a školy a a vzdelávania, toho, aby sme ich, im odporúčili, že aké kariére sa majú venovať, tak ja by som položil otázku, či e, veľa tých kariérnych poradcov na školách si v podstate dobre uvedomuje, aké reálne príležitosti budúcnosť ponúka, či si vôbec uvedomujú, čo sa udeje medzi e, dneškom a rokom 2020 a či dokážu tieto informácie odovzdať mladým ľuďom. Namiesto toho, aby ich nasmerovali do tradičných oblastí, možno by im vedeli poradiť, aby sa e, pozreli skôr na niečo, čo môže byť zaujímavé do budúcnosti, čo poskytne dobré zručnosti do budúcnosti. Čiže e, mali by sme ľudí e, posudzovať podľa iného. nie len že máte dosť bodov na medicínu, tak choďte na medicínu, máte dosť bodov na právo, tak choďte na právo. Mali by sme na to pozerať z úplne iného uhla, tak aby sa pozreli na príležitosti, ktoré tu budú a napríklad v oblasti energetiky, energetického sektora tu vznikne 400 tisíc pracovných príležitostí, ktoré sa tu objavia. A tí, ktorí dávajú ľuďom poradenstvo, uvedomujú si to? Vedia, aké sú tie detaily, ako sa to e, bude vyvíjať? Uvedomujú si, ako to ovplyvní ľudí do budúcnosti, aby vedeli ľudí nasmerovať do tých správnych kurzov a na správne vzdelávanie? Práve to by sme mali robiť na európskej úrovni. A keď tak budeme robiť, keď sa nám to bude dariť, tak potom budeme oveľa úspešnejší, než sme v súčasnosti a samozrejme sa nám podarí zvýšiť zamestnanosť, zlepšiť kvalitu života a v neposlednom rade ako Európska únia budeme konkurencieschopnejší. Ďakujem pekne. Thank you. So no, at the moment no other member wants to speak. Ďakujem pekne, zatiaľ sa nehlási nikto ďalší o slovo. Komisia má slovo pán Merec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo pani predsednička, pani Trupel. Rád by som um, teda poďakoval pani spravodajky. Samozrejme, že vás chceme podporiť pri príprave tejto správy, pretože je naozaj veľmi dôležité, počerknúť tieto témy a je to najmä dôležité v súčasnom kontexte stratégie do roku 2020. Hovorili sme to už niekoľko rokov, sme opakovali tieto tézy, že vzdelávanie nikdy nebolo tak vysoko na zozname priorít, e, tak ako to je v prípade stratégie EU 2020 a skutočne to je aj pravda. A zároveň by som rád e, otlmočil tú základnú myšlienku, že to nie je len o úrovni princípov, ale je to už na úrovni špecifických výsledkov a špecifických cieľov, ktoré sme si vytýčili. Napríklad 16 krajín, to bolo minulý rok, e, dostalo špecifické odporúčania podľa krajiny, ktoré sú prepojené so vzdelávaním jedným alebo druhým spôsobom a ktoré boli schválené hlavami štátov a vlád a zároveň pre ktoré do apríla budujeme musieť, eh, budú musieť podať správu o napredovaní. A to sa týka predčasného opuštenia školskej dochádzky, odborného vzdelávania, eh, odbornej prípravy, celoživotného vzdelávania a tak ďalej. Ale stále viac a viac na úrovni hlav štátov eh, sa mm, diskutuje o stratégiách vzdelávania. Bolo spomenutých niekoľko príkladov už počas poslednej diskusie ohľadom, mobilizačný, ohľadom fondu pre mobilizáciu štruktúra prispôsobenia sa globalizácii. E, to je naozaj tiež veľmi dôležitá téma. A tie návrhy, ktoré komisia predniesla pre e, nadchádzajúce obdobie štrukturálnych fondov, najmä pre využitie sociálneho fondu, naozaj zdôrazňuje vzdelávanie. To by som rád e, spomenul aj svojim kolegom. A síce do 8 krajín, kde je najvyššia nezamestnanosť, sme zaslali partnerov, agentov, ktorí mali vlastne konzultovať eh, s ministrami eh, z práce, s úradmi práce, eh, to, akým spôsobom dokážeme remobilizovať niektoré fondy, ktoré napríklad neboli doposiaľ využité. Týka sa to napríklad aj Španielska, ale zároveň je dôležité, aby sme zistili, akým spôsobom dobrá prax v niektorých krajinách môže byť užitočná pre iných. Napríklad o tomto hovorila aj pani Trüppel tá pozná ten duálny systém, ktorý existuje v Rakúsku a v Nemecku, duálny systém odbornej prípravy. To je naozaj veľmi dôležitá téma, je to veľmi dôležité v oblasti prechodu medzi vzdelávaním a trhom práce. A práve na týchto misiách, počas týchto misií e, Španielsko, Taliansko a Portugalsko a to sú krajiny, kde miera nezamestnanosti je veľmi vysoká, sa rozhodli, že budú čerpať inšpiráciu z tohoto duálneho systému pre odbornú prípravu ktorý existuje v Dánsku, Nemecku a Rakúsku. No a oni by radi čerpali inšpiráciu, pretože samozrejme musia sa adaptovať na, musia to adaptovať na svoje vlastné pomienky vo svojich kultúrach, ale to je presne ten typ spolupráce, ktorý by sme tu radi videli medzi jednotlivými krajinami. Nemali by sme len písať dokumenty, ale mali by sme čerpať uh, inšpiráciu z najlepších postupov, aby sme vedeli tieto dobré postupy implementovať tam, kde to je potrebné. A práve v tomto kontexte uh, komisia eh, pripravila svoju správu, pre implementáciu takéhoto typu spolupráce. Takže um, pozeráme sa na minulosť, pozeráme sa na posledné tri roky, na to, čo sa to čo sa to spravilo a, a boli to naozaj vytvorené niektoré e, konkrétne prvky, napríklad v oblasti predčasného opuštenia školskej dochádzky. Rada prijala odporúčania, ale chceme sa pozrieť aj na budúcnosť, ako hovorila spravodajkyňa. Ešte stále sme nesplnili všetky naše ciele. A ani tie ciele nie sú konečné. Napríklad 10 ehm, v prípade predčasného ukončenia školskej dochádzky. V niektorých krajinách je to stále 14 takže musíme vytýčiť ehm, národné stratégie a zároveň musíme pripraviť aj konkrétnu správu ohľadom úrovne vyššieho vzdelávania. Tu sú naše očakávania veľmi vysoké, napríklad 20 pardon, 40 mladých ľudí by mal dostať univerzitný titul. Napredujeme, ale ešte stále nás toho čaká veľmi veľa e, v niektorých konkrétnych krajinách. Pani Hannibal e, rovnako spomenula aj celoživotné vzdelávanie a e, vzdelávanie dospelých. No a pravda je taká, že situácia v tejto oblasti je zložitá. Indikátory dokazujú to, že je tu stále menej vzdelávania dospelých, než v porovnaní situa- so situáciou pred desiatimi rokmi. Napriek tomu, že populácia starne, že budeme musieť pracovať dlhšie. A teda myslím si, že veľmi silná správa z Európskeho parlamentu, veľmi silné posolstvo by nám v tomto smere mohlo pomôcť. Sú to teda priority, pozrieme sa na tie posledné 3 roky, ale zároveň sa musíme pozrieť aj na priority pre najbližšie 2-3 roky. Tou prvou prioritou by mali byť investície do reforiem v oblasti vzdelávania. A to by som naozaj rád zdôraznil, pretože toto je e, trochu nová oblasť. Sice, že na úrovni členských štátov diskutujeme o vzdelávaní a jeho financovaní, nielen na úrovni univerzít, ale na globálnej úrovni. Hovoríme, že musíme investovať zavčasu Spomenuli ste aj e, e, vzdelávanie v raných štádiách, v ranom detstve. To je naozaj veľmi dôležité. Hovorili sme o zasiahnutí populácií migrantov, tak aby sme aj ich zapojili do tohoto procesu. To je tiež veľmi dôležité. oblasti e, investícií budú v jadre, e, do vzdelávania budú v jadre debaty pre najbližšie obdobie. Ak nám v tomto parlament bude môcť pomôcť, tak budeme samozrejme veľmi radi. Druhá priorita Čiže po, po, inšpirácia a povzbudzovanie k vzdelávaniu, k nadobúdaniu nových zručností to je veľmi dôležité. Sú to zručnosti, ktoré e, budú viac adaptované aktuálnym potrebám na trhu práce. To je práve definitívna priorita, najmä keď zoberieme do úvahy tú mieru nezamestnanosti, ktoré čelíme, ale aj keď e, budeme hovoriť o zručnostiach, ktoré musia byť prispôsobené potrebám spoločnosti v 21. storočí a spomenuli sme tu nevyhnutné e, zručnosti a schopnosti pre využívanie nových technológií Eh, zručnosti, ktoré sú kľúčové pre vytváranie inovatívnej, kreatívnej Európy, nových pracovných príležitostí. To všetko sú veci, ktoré sa navzájom doplňajú a radi by sme na nich pracovali. No a na záver, rád by som vás by ste mi podali pomocnú ruku v tom, čo nazývame správa, verejná správa. V rámci Rady ministrov stále viac ministrov e, sa zaujíma o e, otázky vzdelávania na európskej úrovni, ale ešte stále si e, trochu myslia, že stratégia EU 2020 je trochu vzdialená od ich bezprostredných národných obáv a problémov, čo nie je pravda. To, čo sa robí na európskej úrovni, je tu vytvorené preto, aby sme pomohli národným politikám a národným stratégiám, tak aby sme im pomohli mobilizovať svoje kapacity. A vytvorili sme formulár, a tu chcem po, po, pozvať aj Európsky parlament, aby sa zúčastnil tvorby tohoto formuláru. E, mali sme tu tento peer review, čiže partnerské hodnotenie a v tomto smere Španielsko ktoré má tento veľký problém s predčasným ukončovaním školskej dochádzky, tak sa zúčastní tohoto partnerského hodnotenia a bude zároveň pozorovať situáciu v tých krajinách, kde nie je takáto vysoká miera predčasného počenia školskej dochádzky ohľadom toho, aké dobré postupy si môžu osvojiť. No a ten monitor, o ktorom hovorila pani Hannibal, bude naozaj veľmi dôležitým veľkým blokom, ktorý bude mať veľa štatistík, ktoré sa budú možno ťažko používať, ale ktoré sa budú koncentrovať na tie najdôležitejšie Prahy a ciele. Tak to je to, čo chceme spraviť. A zároveň to navrhujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Hannibal, radi by ste e, vystúpili znova, len veľmi stručne. Súhlasím so všetkým tým, čo povedal pán Kelly. A naozaj potrebujeme byť veľmi opatrní, veľmi obozretní, aby sme reálne vzdelávali, vychovávali ľudí k tomu, čomu ich máme vzdelávať. Aby sme ich eh, nevzdelávali v čomsi, čo môžu možno robiť tí učitelia, ale nie je to už vôbec relevantné pre trh práce. Myslím si, že toto je naozaj dôležitá téma a mali by sme si to uvedomovať. Ľudia, ktorí robia takéto tréningy, takéto vzdelávanie, sú tiež jedincami. Oni tiež boli na niečo vychovaní, vytrenovaní. Musí tu prebiehať kontinuálna aktualizácia ich poznatkov, ich vedomostí, tak aby e, ľudia boli e, pripravení na vykonávanie pracovných e, príležitostí alebo na vyplnenie pracovných miest, ktoré budú opäť 10 rokov a niektoré boli pred 5 a 10 rokmi. Takže to musíme mať na pamäti. No a chcem poďakovať komisii za všetko, čo povedala E, nemyslím si, že na to treba reagovať. V každom prípade by som chcela privítať to pozvanie Európskeho parlamentu, aby sa zúčastnil tohoto fóra a toho procesu partnerského hodnotenia, ak to bude relevantné. Myslím si, že by to bolo naozaj veľmi dobré pre nás všetkých, aby sme pracovali spoločne na týchto otázkach a zároveň aby tu prebiehal neustály dialog, pretože všetci pracujeme E, všetci sa snažíme ťahať e, ten e, povraz zo správnej strany, takže musíme možno vytvárať ďalšie stretnutia a malo by to byť veľmi užitočné. Ďakujem pekne, pani Hannibal, tým môžem povedať, že vaša prezentácia návrhu správy sa uskutočne v apríli tiež, potom sa k tomu vrátime ako výbor Teraz sme na bode 16 nášho programu schválenie rozhodnutí koordinátorov. E, koordinátori sa rozhodli, e, sa stretli dnes ráno, ich rozhodnutia boli následne zaslané vám e-mailom. No a zvyšok stretnutia už prebehol, ste pripravení to schváliť. Výborne. V takom prípade vás v rámci bodu chcem spýtať, či máme nejaké ďalšie body v rámci bodu rôzne nie, dobre, tak potom by som vám rada všetkým poďakovala za účasť a príspevky a predovšetkým pani predsednička Láska poďakuje tlmočníkom a ďalšie stretnutie bude 27. marca. Ďakujem pekne. So, so, before you criticize the British.